Meine Damen und Herren, darf Sie alle herzlich begrüßen. Dámy a páni, srdečne vás vítam pre všetkým tých, ktorí sme ešte nevideli dnes do obeda. Pokračujeme ďalej v našom programe. Máme toho veľa na programe a preto by som vás ešte raz chcel poprosiť, všetci, ktorí tu ste a ktorí ste sem prišli dnes popoludne, popoludní, aby sme sa snažili každý bod vybaviť za maximálne 20 minút. Prvý bod, o ktorom budeme rokovať, je bod číslo 11, umiestňovanie na trh a používaní biocídnych produktov. A u nás je zodpovedný za túto tému pán Karim je aj tu a rovno by som mu ako prvému dal slovo. Nech sa páči. Chairman, thank you very much. I will... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť dodržať ten časový, to časové obmedzenia, ktoré ste povedali. A dúfam, že sa mi čo najjasnejšie podarí objasniť túto problematiku. Tak ako som už v mojom stanovisku e, povedal, alebo hovorím, tak snažil som sa jasne identifikovať problémy, ktoré vnímam a v rámci súčasnej smernice je veľmi dôležité, aby nové nariadenie, ktoré bude automaticky predložené a ktoré hovorí o uvádzaní trhu na uvádzaní na trh biocidných výrobkov. E, zlepšil tento systém e, v reakcii na návrh komisie a som podporil. E, centralizovaný postup autorizácie a okrem toho bolo by to takým doplnkom autorizačným a povolovacím konaniam v členských štátoch. Ja si myslím, že to návrh obmedzil, obmedzil mm, je povolovanie na dve skupiny chemikálií. Ja si však nemyslím, že je rozumné alebo realizovateľné rozširovať netest, nevyskúšané procesy na všetky chemikálie. A preto, na to, aby sme dosiahli nejakú rozumnú alternatívu, som navrhol parciálne rozšírenie kategórie eh, produktov s nízkymi rizikami aby časové lehoty boli skrátené do roku 2016. No a myslím, že ak sa potvrdí funkčnosť a osvedčí tento systém, mohlo by to byť rozšírené. No a myslím, že väčšina biocidných produktov e, bude aj naďalej povolovaná v jednotlivých členských štátoch. No a vzájomné uznávanie e, je preto nevyhnutné zlepšiť vo všetkých možných e, situáciách. No a ďalšie opatrenia, ktoré navrhujem, tomuto cieľu napomáhajú. Vážený pán predseda, na trhu, eh, kde množstvo účastníkov sú malé a stredné podniky, som navrhol eh, národné nejaké poradenské centra, centra, ktoré by poskytovali eh, poradenstvo v náročných procesoch, ktoré sú nevyhnutné predtým, než je produkt uvedený na trh. Rovnako som navrhol, aby ročný poplatok sa nevzťahoval na malé a stredné podniky, ktoré využijú postup centralizovaného povolenia. A v prípade možnosti som tiež navrhol všeobecné e, jednotné e, lehoty na to, aby sa zvýšila e, rýchlosť a povolovania a vydávania povolení jednotlivých produktov. Čo sa týka výskumu a vývoja, tak som navrhol jednoduchší systém notifikácia alebo oznámovania, ktorá umožňuje príslušným národným orgánom vydávať alebo sprísňovať podmienky a tá príliš náročné povolovanie, e, konanie e, nie je povinnosťou. Snažím sa zefektívniť povolovacie konania a to, že rozlišujem e, administratívne, menšie a veľké pozmeňujúce návrhy. Navrhujem, aby všetky kategórie boli podliehali nejakému všeobecnému textu na účinné látky podľa článku 5.1c a nemalo by sa rozlišovať kvôli tomu, ako sa s nimi zaobchádza v iných legislatívnych aktoch, e, čo sa týka odstraňovania e, prekážok pre priemysel a dostali sme skutočne e, podliehali sme veľkému vplyvu lobbystov. Malo by byť požiadavou, aby autorizácia poria- produktov a uplatňovanie bola uplatňovaná v jednom z oficiálnych jazykov členského štátu, rovnako označovanie o tom som zatiaľ toho sa týkajú pozmeňujúce návrhy 37 a 39 v mojom návrhu, a kde sa zohľadňuje to, kde členské štáty, alebo ktoré členské štáty majú viac ako jeden oficiálny jazyk. Takže, vážený pán predseda, a to tak v stručnosti sú tie hlavné body, ktoré predkladám v mojom stanovisku. A samozrejme, ja budem rád, keď kolegovia predložia nejaké pozmeňujúce návrhy, alebo svoje pripomienky a ak to bude možné, e, tak ich zapojím a v prípade, že to prispieje k pozitívnemu vývinu. E, je tu aj zástupca komisie, ktorý sa mi dokonca aj predstavil, takže ja si veľmi rád vypočujem aj jeho reakciu na e, túto problematiku, ktorú som vám práve objasnil a reakciu na písomný dokument, o ktorom sme hovorili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Patričelo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Myslím, že kolega Karim skutočne vynikajúco zapracoval na tomto dokumente. On má alebo prijal, zapracoval do svojho dokumentu aj moje pozmeňujúce návrhy, ktoré som, o ktorých som hovoril už v minulosti. A je to skutočne tak. Európsky trh s biocidnými produktami je veľký, veľký a komplexný. Približne 50 e, trhu sa nachádza v rukách troch veľkých koncernov. No a preto e, toto nariadenie e, alebo snaha o zmeny smernice 98 lomeno 8 na to je veľmi dôležitá. Majú ísť v cieľe malých, v prospech malých a stredných podnikov. A aj ochrana zdravia ukázala, že skutočne je množstvo problémom, problémov, že na jednej strane sú predpisy príliš prísne, čo sa týka povolovacích konaní, no a komisia sa teraz snaží s pomocou tohto nového e, textu vyriešiť niektoré z týchto problémov, takže je to ako keby e, nová verzia toho súčasného nariadenia. Myslím, že je to veľmi dôležité veľmi dôležité nariadenie a ako som už povedal, je množstvo problémov a o ich nariadenie sa musíme, zmenu sa musíme snažiť. Takže um, vo všeobecnosti myslím, že ten dokument je veľmi dobrý. Ešte by som rád povedal niečo k textu alebo k zneniu stanoviska ja som eh, predložil niektoré pozmeňujúce návrhy, budem predkladať ešte aj ďalšie a ja dúfam, že kolegové ma podporia. Chcel by som poukázať ešte aj na to, že v prípade tohto nariadenia je niekoľko aspektov, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité. Aj autor stanoviska hovorí, že potrebujeme centrálny povolovací systém pre biocidné produkty. E, rýchle postupy, rýchle konanie, to je pre nás veľmi dôležité. Je to dôležité pre malé a stredné podniky a pre ich konkurencieschopnosť na trhu. No a v tomto bode mám tiež podobný názor ako kolega Karim, ktorý hovorí, že potrebujeme pevné lehoty v rámci povolovacích a schvalovacích konaní čo sa týka právnej úpravy pre malé a stredné podniky. Hovoríme o nejakom o, redukovaných nákladoch, ale to je veľmi vágne, to treba vyjadriť trochu presnejšie a preto predložím určité pozmeňujúce návrhy, aby sme stanovili spravodlivé kritéria, aby všetky veci boli sformulované jasne a spravodlivo. Ďalej stanovisko alebo názor autoru stanoviska, že e, by malé a stredné podniky nemali platiť tie e, ročné poplatky. Ja si myslím, že by sme nemali vytvárať nové prekážky. No a čo sa týka toho jazyka podniku, tak to e, je podľa mňa dostatočné. Okrem toho musíme podporovať štáty alebo podniky v tých štátoch, ktoré sa žiadajú, žiadajú o povolenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Lepáš. Ďakujem, pán predseda. Ja gratulujem nášmu spravodajcovi za jeho kvalitnú správu, ale vrátila by som sa k niekoľkým bodom, ktoré sa mi zdajú veľmi dôležité otázka zadefinovania nízkeho rizika. Ja by som bola rada, aby nám spravodajca povedal, čo chápe rozšírením tejto kategórie nízkeho rizika, pretože ja už teraz mám pochybnosti so samotnou touto pôvodnou definíciou a keď sa ešte rozšíri, tak ja by som potrebovala k tomu vysvetlenie, čo vlastne do toho ešte začleníme. Pokiaľ ide o odstránenie nebezpečných látok, som za to, aby sme podporili žiadosť niektorých štátov odstrániť e, niektoré e, e, veľmi pretrvávajúce a veľmi nebezpečné a akumulovateľné toxické látky. Je to veľmi dôležité a treba ísť týmto smerom. A tá citlivá otázka označovania. Ja som si vedoma toho, že pre niektoré výrobky ako automobily je to problém, ale myslím si, že chceme poskytovať spotrebiteľovi správne informácie o výrobku a teda a priori nemôžeme sa vyhybať takejto etikete alebo označovaniu a musíme postupovať tak, aby e, tá informácia mala význam a pokiaľ ide o rozšírenie toho postupu spoločenstva, na to sa musíme pozerať veľmi pozorne a opatrne, keď vieme, že priemysel chce využívať menej nákladné postupy, ale môže to mať aj nepriame dôsledky a tie treba preanalizovať alebo preštudovať. Musíme presne zadefinovať tému, aby sme videli, ak členské štáty chcú uchovať tento systém, ak sú tam nejaké poplatky, tieto poplatky umožňujú uchovať tento systém. Teda treba to zhodnotiť a treba nájsť správnu rovnováhu. A obávam sa, v súčasnom texte sa hovorí o pozícii malých a stredných podnikov a tam nie som veľmi spokojná. Potrebujeme taký systém, e, ktorý by umožnil prístup malým a stredným podnikom na trh. Teraz je to takmer nemožné. Spravodajca povedal, že e, sú tam tri obrovské firmy v sektore ale my sa musíme v súčasnosti v Európe starať o to, že za súčasných ekonomických problémov by sme nemali príjmať e, také legislatívne akty, ktoré budú komplikovať život malým a stredným podnikom. A nesmieme teda na to zabúdať a musíme znovu prediskutovať otázku prístupu k údajom a tiež prístupu na trh, teda pre MSP, pre malé a stredné podniky. To je približne to, čo som chcela, keďže ste ma, pán predseda, žiadali, aby som bola stručná. Toto som teda chcela k tomuto textu povedať. Je to text, ktorý možno veľmi všetkých kolegov nezaujíma, ale napriek tomu je významný. Ďakujem pekne, pán Perilio. Eh, grazie, presidente. Gli proposti da... Ďakujem, pán predseda. Pozmenujúce návrhy, ktoré predložil spravodajca, stanovisku. Ja ich prijímam. Väčšina ide tým smerom, e, ktorý mi vyhovuje. Znížené lehoty na, na um, schvalovací proces a ide to aj v prospech Európskej agentúry. Oceňujem aj úsilie spravodajcu v článku 3 upresnil viacero definícií, administratívne zmeny, e, zmeny v prípade malých entít a je to zachytené do návrhu nariadenia. Ale tam nemáme jasné označenie, akým spôsobom to máme chápať. A je teda potrebné aby sme nenechali voľný beh akýmkoľvek interpretáciám a rôznym interpretáciám v rôznych krajinách. Treba upresniť text tohto nariadenia predovšetkým pod tým, čo chápeme e, komparatívne vyhodnotenie biocidov. E, v texte komisie sa o tom síce hovorí, ale nie je tam upresnenie, akým spôsobom by sa toto hodnotenie malo robiť. Takže aj tu by sme mali zasiahnuť a ja osobne predložím pozmenujúce návrhy v tomto smere. Pokiaľ ide o obnovenie povolenia v zmysle článku 24 odsek 1, táto žiadosť sa má predložiť 18 mesiacov vopred. Ja si myslím, že 12 mesiacov je dostatočne rozumný termín, pretože keď uznávame vzájomné uznávanie, národných orgánov, článok 25 odsek 5, tak si myslím, pre účenú harmonizáciu v členských štátov by bolo želateľné, aby v tomto nariadení bol jednotný počet e, povolení pre všetky členské štáty, ktoré sú e, začlenené v tomto procese vzájomného uznávania e, výrobkov. A teraz označovanie. Nemyslím si, že počet označovania všetkých biocídnych výrobkov by mal byť zachytený na e, etikete. E, je to informácia, ktorá spotrebiteľovi, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie, nič neprináša ak e, výrobca používa tú či onú biocídnu látku, tak by za každým musel zmeniť etiketu, pretože mení sa aj počet povolení k tejto látke. Pokiaľ ide o paralelný obchod, ten by sa mal obmedziť, alebo ide o určité výrobky, ktoré majú veľmi určité, veľmi špecifické technické kritériá a pri definovaní tej účinnej látky je potrebné postupovať e, rozumne a vyrovnania. Ja nesúhlasím s komisiou, ktorá vychádza z toho ekvivalentného, z tej ekvivalentnej účinnej látky. A pokiaľ ide o prístup k informáciám alebo údajom, tak e, tam hovoríme o tom freewritingu a teda je to umožňuje podniku, aby e, sa mu vlastne vrátili investície a je to dobré a môže sa to aplikovať aj v prípade tohto trhu. Pokiaľ ide o utajovanie informácií, článok 55 odsek 2, v zozname informácií, ktoré treba chápať ako dôverné, treba tiež mať dátum, kedy to bola táto látka vydaná, uvedená na trh, kedy, dokedy má platnosť, lebo podľa mňa aj trvanie Eh, alebo platnosť, eh, životnosť tejto látky. Je to je podľa mňa dôverná informácia. Ďakujem pekne, pani Satori. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi ľúto, že som sem prišla trošku neskôr, ale musím sa vyjadriť k tejto téme, lebo ja pôsobím aj vo výbore IMKO a tam som spravodajkyňa, respektíve pracujem na stanovisku k tejto téme. Myslím si, že to, čo pán Karim zapracoval dokumentu, je dobrý návrh, ktorý môžem v celku celý podporiť. Je v súlade s líniou IMCO, aj keď samozrejme pre nás sú dôležité aj ďalšie témy. Dôležité je podporiť výskum, dôležité je to celé zjednodušiť. A som zároveň aj za to, aby sa to, ten centrálny proces schvalovania ešte rozšíril. Čo sa týka samotných kritérií, z ktorých sa vychádza, tak vidím tam ešte, že nevyhnutné ďalej pracovať. A to, čo sa navrhuje v stanovisku, to je pre mňa tiež určité schodné riešenie je to tak, že sú tu členské štáty, ktoré majú iné riešenia, ale možno by nebolo zlé preveriť, či by sa mm, nemala dať vypracovať nejaká štúdia, ako napríklad dopadová štúdia, ktorá by sa zoberala rozšírením postupu na úrovni spoločenstva. To znamená, že aké by to malo dopady na životné prostredie, na ľudí, ale aj na zvieratá. Samozrejme, chcela by som ponechať aj určitú možnosť, otvorenosť, či to budú teda postupy na úrovni členských štátov alebo na úrovni spoločenstva, aby sme neznevýhodňovali aktérov na trhu. A dôležité je si toto dobre porovnať. Keď máme nejaké skúsenosti s určitým postupom, tak je možné e, zostaviť určité očakávania, ale musíme zabezpečiť, aby pre všetkým postup schvalovania bol pomerne rýchly. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť komisia, pán Špalt? Nech sa páči, ale prosím vás, buďte struční. <clears throat> Yes, thank you very much, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. My vítame návrh správy zo strany pána Karima. Obsahuje viaceré doplnenia a objasnenia, ktoré sú veľmi dobré. Špecificky tu ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú určitých variácií, určitých rámcov. Myslím si, že toto je dobré, je to v súlade s tým, ako sme si to vymysleli. Potom aj tie aspekty, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja. A potom aj čo sa týka časových lehôd. Sú tu ale dve veci. Jedna sa týka vzťahov k eche, Samozrejme, oni majú svoju vnútornú štruktúru a musíme zohľadniť tie ich postupy, ktoré majú oni po svojej inštitúcii. Potom sú tu pozmeňovacie návrhy 22-23, kde komisia má určitú lehotu pre komitológiu, čo by teda bolo v súlade s vlastne tým, čo vyplýva z Lisabonskej zmluvy, kde je nevyhnutné potom konzultovať tak vás, ako aj radu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za toto krátke stanovisko. Ešte pán Karim? Alebo nie? Á, nech sa páči, máte slovo. Chairman, thank you. Um, can I... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som začať tým, že sa poďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili celého procesu prípravy dokumentu, ktorý bol v kontakte s mojimi pracovníkmi a ktorými naznačil svoje stanoviska, stanovisko a kolegovia vo výbore. Tie komentáre, ktoré sa vyjadrili dnes, tak z nich pre mňa vyplýva, že kolegovia v zásade podporujú ten prístup, ktorý som ja zvolil. A zdá sa, že majú dôveru voči tej práci, ktorú som odviedol. Čo sa týka tých vecí, na ktorých sme pracovali, čo sa týka definície označovania poplatkov, údajov. Toto sú tie oblasti, ktoré boli identifikované ako, ako dôležité, lebo spomínali všetci kolegovia, ktorí vystúpili v rozprave. Tie veci, ktoré sa spomínali, väčšina z nich, tak vlastne sú pokryté viacerým pozmeňovacím návrhmi, ktoré sú prílohou k stanovisku. A ja samozrejme som toho názoru, že je možné ešte dole, zlepšiť tú správu aj pozmeňujúce návrhy a tí kolegovia, ktorí sa snažia ešte nejako upraviť pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, ja e, uvítam, keď mi ukáže ich pozmeňujúce návrhy, lebo bolo by dobré, keby sme našli zhodu v niektorých bodoch. Ako som povedal na úvod, väčšina bodov, ktoré sa spomínali, sú vlastne pokryté tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré som vypracoval. Vychádzajúc z toho si nemyslím, že by to boli nejaké veľké rozdiely pri tých prístupoch, ktoré sa snažili prezentovať kolegovia a myslím si, že toto je určitý základ a vychádzam z toho, že kolegovia chcú a budú ďalej pokračovať v konštruktívnom dialóge so mnou a s mojim pracovníkmi, sa nám podarí vypracovať stanovisko, s ktorým ne, nebude len každý spokojný, ale ktoré vlastne e, prospeje všetkým našim občanom. Ďakujem pekne za túto, za ten, túto ponuku. Čo sa týka lehoty pre pozmeňujúce návrhy, je to 3. február do 12. a máme tu ďalší bod a to je finančná pomoc spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 a 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku. Chcel by som pripomenúť, že už trošku meškame 10 minút. To znamená, že to nesúvisí s vašou správou, ale ale po tejto správe jednoducho musíme veľmi, sledovať, veľmi prísne sledovať čas. A teraz zostane slovo pani spravodajkyňa Harms. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, uh, äh, gib mir Mühe. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť to skrátke objasniť, aby som vám vysvetlila, ako si ja predstavujem prácu na tejto téme, takže o čo ide. Máme tu návrh nariadenia a toto nariadenie má zabezpečiť ďalšie financovanie pomoci pre vyjadre, vyradenie blokov 1 až 4 jadrové elektrárny Kozloduj v Bulharsku. Ja súhlasím s tým obsahom návrhu, že tieto finančné toky musia byť aj naďalej zabezpečené. S tým súhlasím ako spravodajkynia. Bola by som ale veľmi rada, keby sme túto správu mohli využiť na to, sme sa zaoberali tým, ako vyzeralo využitie prostriedkov doteraz a vlastne aký bol účel tejto finančnej pomoci, aký bol zmysel. Bola to predsa istota občanov v Bulharsku v procese vyraďovania jadrovej elektrárne. Jednoduché sa zamýšľať nad tým, ako je najlepšie dosiahnuť tento cieľ. V tejto súvislosti tu mám mnohé otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto nariadením. Niečo sa mi podarilo objasniť, mám tu určitý zoznam otázok, ktoré som poslala komisii. Včera som sa stretla s pracovníkmi komisie, takže pracujeme na týchto otázkach, postupujeme veľmi dobre. Dnes ráno som mala prvé stretnutie s tieňovými spravodajcami. Som sa stretala s pani Šapantie. Som rada, že sa toto stretnutie mohlo rýchlo uskutočniť. Tieňoví spravodajcovia súhlasili v prevažnej miere s tým procesom, ako som to navrhla. A podľa môjho názoru návrh správy e, sa môže dať preložiť začiatkom februára, tak ako plánoval náš výbor a v zásade tu nevidím žiadne nejaké väčšie konflikty, čo sa týka diskusie, ktorá nás očakáva. To jediné, čo by som chcela zdôrazniť, je, že doteraz sme mali žiaľ nedostatočné správy o určitej stratégii a odbúravaní jadrovej elektrárne. Toto nám neposkytlo Bulharsko. To znamená, že musíme využiť tieto finančné toky na to, aby sme sa týmto zaoberali do väčšej hĺbky. Správa sa hlavne zameriava na to, aby sme vyjadrili súhlas a aby sme opätovne zdôvodnili, prečo sa tieto financie poskytujú na vyradenie jadrovej elektrárne a prečo je dôležité, aby sme ďalej posielili tieto peniaze na Kozloduj. Ďakujem pekne a ako prvý vystúpi za politické skupiny pán Kalfin. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval pani Harmsovej, pani spravodajkyni, že nám predložila svoje stanovisko. Ja by som podporil jej prístup, pokiaľ ide o rozhodnutie Európskej komisie a parlamentu. Je to dodatočná kompenzácia pre Bulharsko, ktorá v princípe by mala postačovať na pomoc na odstavenie tejto elektrárne a je to v podstate obdobnej výške ako pre Slovensko alebo Litovsko a nemalo by to pokračovať po roku 2009. Tieto finančné prostriedky by sa mali dávať do špeciálneho fondu podobne ako na Slovensku alebo v Litve a tieto zdroje sa budú e, pridelovať na konkrétne aktivity na odstavovanie elektrárne a ďalšie prostriedky sa budú uvoľňovať na aplikáciu a realizáciu zelených technológií. Rád by som tiež podporil slova pani Harmsovej a konkrétne že sa pridelujú tieto finančné prostriedky Bulharsko, tak Európsky parlament musí dostať dostatočnú informáciu o tom, akým spôsobom sú tieto financie využité. Pani Harmsová túto vec predkladá správnym spôsobom a možno by bolo potrebné apelovať na bulharskú vládu, aby dala ešte dodatočné informácie o situácii v krajine. Ďakujem. Next, Ďalej pán Balčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, naujosios ES valstybės turinčios. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne, nové členské štáty Európskej únie majú, ktoré majú ešte eh, atomové elektrárne a reaktory prvej generácie museli sa zaviazať k odstaveniu tak Litva, ako aj Latisko museli prijať rozhodnutie o odstavení e, tejto elektrárne. Koncom minulého roku má to negatívne dopady ako nezamestnanosť, sociálne napätie a postihlo to celý región, ktorý to uvrhlo do izolácie. No a preto je táto finančná podpora e, nevyhnutná podľa môjho názoru je nevyhnutná v bezpečnosti, v zmysle bezpečnosti všetkých obyvateľov Európskej únie a na to, aby, sa, aby vznikali nové pracovné miesta, aby sa udržali tie, ktoré už existujú. Ja si myslím, že súčasní zamestnanci elektrární by mohli byť eh, zamestnaní v ďalších elektrárniach. No a preto eh, by som chcel Európskej komisii poďakovať za záujem o Litvu, Lotyšsko, Bulharsko a Slovensko. Ďakujem za, aj za dodatočnú finančnú pomoc. Dúfam, že ju dostane aj Bulharsko, eh, pretože skutočne žiadny členský štán nedokáže financovať sám práce takéhoto rozsahu a preto podporujem ďalší finančný, finančnú podporu pre Bulharsko a som aj za to, aby sme v budúcnosti presne preskúmali, či sa tieto prostriedky správne využili. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Uručev. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto nariadenie vychádza z veľmi dlhej história vývoja jadrová energia mala určité obdobie a možno aj má zlú reputáciu a, a výsledkom toho bolo, že boli odstavené štyri reaktory jadrovej elektrárne v Kozloduji. Straty z tohto okamžitého odstavenia elektrárne sa predstavujú výšku predstavujú obrovské financie, e, niekoľko miliárd eur priamých strát. Financovanie e, fondu na odstavenie tejto elektrárne bolo zastavené a bulharské orgány neboli schopné sami tento problém vyriešiť a potrebovali finančnú aj technickú pomoc Dostali sme termín do roku 2009. Tu nechcem zachádzať do detajlov a rozoberať, prečo práve rok 2009 je možné, že pri budúcej rozprave sa táto otázka vyrieši, ale pravdou ostáva, že ani podpora, ani finančné sumy neboli dostatočné a v každom prípade boli nižšie než tie, ktoré dostali ďalšie dva členské štáty EÚ. Táto nová žiadosť o finančnú pomoc nám nás možno postupne dostane do rovnoprávneho postavenia s ďalšími dvomi členskými štátmi. Táto podpora bude prejavom európskej solidarity a umožní vyriešiť problém, ktorý má európske dimenzie, keďže ide o keďže ide o prvý prístup k tomuto problému, tak eh, ja by som požiadal kolegov, aby podporili správu pani Harmsovej a táto podpora by nám umožnila okamžite postupovať a konať. A ak dovolíte, ja vyjadrujem podporu stanovisku pani Harmsa. Myslím, že veľmi dobre spolupracujeme. O Hercog. Ďakujem pekne, pani Hercog. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Ja som chcela len e, pripomenúť históriu tohto prípadu, keď my sme rozhodli, bolo to iniciované s parlamentom aby sme poskytli ďalšiu finančnú podporu týmto trom krajinám, e, pretože Jan Hudacký odvedol tú prácu zo Slovenska. Ja som bol teňovou spravodajkyňou a my sme to povedali a získali sme podporu parlamentu, že odstavka týchto jadrových jadrových elektrární mohla byť neboli žiadne, žiadne, žiadne, žiadne fondy na odstavenie neboli e, pridelené. E, Bulhári, Slováci ani Litovci nemôžu byť e, trestaní, pretože odstávka bola súčasťou podmienok v prístupových zmluvách. No a vlastné zdroje v týchto krajinách e, musia predsa investovať do novej výstavby a nie do odstávok. No a preto to bol, tento parlament dosiahol vynikajúci e, výsledok, že sme všetky strany podporili e, túto finančnú podporu. Ja vítam flexibilitu a prístup pani Harms. Ja myslím, že sa musíme sústrediť na to, ako sa čo najviac zjednotiť, aby sme získali finančné prostriedky, pretože kvôli finančnej kríze je otázny už aj samotný rozpočet, rovnakého marža a preto musíme byť veľmi silní na to, aby sme podporili tieto tri krajiny, hľadali prostriedky, v tomto prípade túto, na ceste vpred. Ja som veľmi rada, že výbor je taký zodpovedný a dúfam, že vo výbore pre rozpočet nám pomôžete pri hľadaní prostriedkov a lobbyingu za tento projekt. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo komisii, pán doktor Fáraus. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, náš návrh tohto nového nariadenia máte k dispozícii a z rôznych dôvodov financovanie pre Bulharsko na e, odstavku elektrárne Kozloduj skončilo. Ignalína a Bohunice. Tam financovanie na odstavenie no, bude pokračovať až do konca roku 2013. No a my týmto návrhom chceme, aby všetky tri krajiny, ktoré musia požívať rovnakú solidaritu, aby mali rovnaké podmienky na toto časové obdobie navrhujeme podporu vo výške 300 miliónov eur na odstraňovanie odpadov je stanovených, sú stanovené prostriedky, ale keď bulharská strana bude mať nejaké požiadavky, tak ich treba vyjadriť a ja som si istý, že naši bulharskí partnery Čiže naši bulharskí kolegovia túto svoju povinnosť zasplnia. Strana odsta- odstávka má byť doplnená o ďalšie informácie. V prípade ja môžem povedať, že prenosová sústava sa s centrálou 1 a 2 zmení. No a musí byť prísť modernizácii rozhodnej sústavy a výmeníkových staníc. No a rovnako sa treba porozprávať aj s Debert v Londýne, ktorá financuje tieto projekty z našich prostriedkov. No a tak by sa zistilo, že projekty energetickej účinnosti práve v Bulharsku sú príkladom, a mohli by byť príkladom pre ďalších partnerov No a ešte veľmi stručne, my podporujeme a tešíme sa z prístupu podporoj, podporiť všeobecné ciele nášho návrhu. Rovnako veľmi pozorne vnímame, že bezpečnosť nemôže byť podmienovaná a ničím a netrebne, nedá sa ho nerokovať. No a bezpečnosť prikazuje, aby sa nepretržite pracovalo na odstavení elektrárne Kozlodoj. No a bod bezpečnosť ma ešte raz privádza k tomu, že ďakujem za podporu e, z minulého roku za smernicu o bezpečnosti, ktorá sa tu v podstate mení na realitu. No a teraz čakáme na prvé návrhy správy, no a sme si istí, že po prvých debatách s pani Harms, že tento prvý návrh bude viesť k dobrému a rýchlemu koncu. No a posledná veta ešte. Potrebujeme, aby rada rozhodla. Dúfame, že ešte pred letom, tak aby skutočne v máji z parlament mohol rozhodnúť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Spravodajkyňa pani Harms ešte raz požiadala o slovo, takže nech sa páči. No už ja uvediem len jeden príklad, prečo si myslím, že treba objasniť či dostatok peňazí z tých peňazí, ktoré sa teraz preniesli do odstraňovania odpadov, alebo do oblasti odstraňovania odpadov, odpadov už eh, to vypálené palivo z reaktorov 1, 2, 3, 4 treba skutočne aj z toho zariadenia odviesť. Tie, to palivo už bolo vyňaté z reaktoru, ale je na mieste teraz v prechodnom skladisku a bohužiaľ nemôže už byť vybudované žiadne prechodné skladisko. A preto na bezpečnú odstávku a odstranenie odpadu treba tiež zaistiť, aby tieto oblasti netrpeli pod financovaním, práve naopak boli dobre financované. Inak si myslím, že ehm, nás čaká zaujímavá debata a bude to, tie detaily, ktoré ešte budú predložené, budú veľmi napínavé. Ja si myslím, že výbor e, na príklade Kozloduj a odstraňovania odstávky, konkrétne v Bulharsku, sa môžeme pripraviť na so smernicou o odstavení alebo odstraňovaní odpadov, ktorú nám na jeseni komisia predloží, pretože bezpečnostné štandardy, o ktorých ste práve e, hovorili pre oblasť jadrových reaktorov, tak tieto bezpečnostné štandardy ešte nie sú na rovnakej úrovni pre Európsku úniu. Ešte sme sa ani nedohodli, ani ich neurčili. A ja si myslím, že tak ako to vyplynula aj z vypočutia pána Oettingera, že to bude dôležitou úlohou pre Európsku úniu v následujúcich rokoch. zaistiť tie vysoké štandardy, ale ja som teraz um, s úvodom a riešením, alebo so vstupom do tejto otázky uh, problém, problému veľmi spokojná a teším sa a som spokojná s toho informačného toku, ktorý nám poskytuje komisia. Ďakujem veľmi pekne. Tým uzatvárame tento bod a dostávame sa k bodom 13 a 14. To bude spoločná rozprava. Je to informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis, e, smernica a nariadenie. A ako prvý dostáva slovo pán Hacima Kakajs. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu o veľmi kontroverznej a politicky zaujímavej téme v rámci farmaceutického fóra som 3 roky sa zaoberal touto témou a celkovo, čo sa týka informácie, pacient, pre pacientov to je pomerne stará téma, začalo to v roku 2003, zlyhalo to tedy v Európskom parlamente, a som toho názoru, že teraz by to malo prejsť. Všetci si spomíname na vypočutie s komisárom Dali, to bol na výbore pre životné prostredie a tam nám ne, nepovedal nič jasné o tom, či by ten návrh chcel stiahnuť alebo nie. Nie je tu žiaden dôvod tento návrh stiahnuť. Vieme, že ten farmaceutický balíček, a budeme hovoriť o ďalších bodoch z tohoto balíčka, ktorý stáva z troch častí. Tie ďalšie dva body nie sú také sporné, tento je trošku spornejší. A je to zároveň ten bod, ktorý veľmi zaujíma pacientov. Lebo v konečnom dôsledku tu ide o to, aby každý mal viac informácií. Ide o tie veci, ktoré každého zaujíma. Ide o osobné zdravie. A pacienti chcú byť viac zapojení do informačnej politiky lekára, lebo to sa týka každého jednotlivca. A musíme si uvedomiť, že lekári majú za štvrť rok v priemere iba 15 minút času na to, aby sa rozprávali s pacientami, to je príliš málo. To znamená, že vidíme, že sa ľudia musia spoliehať na svoje informácie, na svoje schopnosti sami seba vyliečiť. Toto je určité preventívne opatrenie, lebo z dlhodobého hľadiska znižuje náklady. Preto si myslím, že by sme mali tento návrh, ktorý obsahuje dobré prvky, ale samozrejme nie je perfektný, doplniť. Respektíve mali by sme niektoré veci vyčiarknúť a tak ho upraviť. Hneď vysvetlím, čo tým myslím. A mohli by sme teda vychádzať z toho predloženého textu a ten celkový text vylepšiť Dôležité je, aby sme tu mali pokrytú celú oblasť od farmaceutických výrobcov až po pacientov. Celá táto oblasť je veľmi dôležitá. Stále sa spomína, že nie, nie, to nemôžeme spraviť, lebo to ide o reklamu. Kolegyne, kolegovia, dlhé roky sme pracovali na farmaceutickom fóre a vidíme to aj v tej správe. Toto sme vylúčili už dávno. Určite nejde o reklamu, v žiadnom prípade. Ide v každom prípade o neutrálne E, objektívne, spolahlivé informácie, sú to dôležité informácie. A ešte doplním, že plánujeme s kontrolou ex ante, to znamená, že žiadne informácie o liečive na predpis sa neposkytne pacientovi bez nejakého predošlého schválenia príslušným orgánom. Tieto orgány, je to uvedené v tom návrhu, v tom dokumente, tieto orgány budú vymenovávané členskými štátmi. Členské štáty majú voľnosť toto spraviť, ale je jasné, že vždy je tam nejaká, nejaká medzistanica, je to štátny orgán, ktorý musí mať všetky informácie o každom liečive, ich preveruje a potom ich povoluje. To, čo je tu centrálne, je príbalový leták. A teraz sa vás chcem spýtať, kto z vás rád číta príbalové Eh, balíky. Aha, Paul Rubik sa tu, sa tu hlási. To je asi jediný, ktorý to rád číta. Všetci ostatní, ako aj ja, to neradi čítajú, lebo dokonca človek dostane až strach. Pre mnohých príbalový leták je dokument, ktorý je napísaný právnikmi pre právnikov aj nezrozumiteľný. Preto, dámy a páni, čo sa týka informačnej politiky pre občanov, pre pacientov, nemôžeme nechať príbalový leták nezmenený. Musíme ho zmeniť, to je to hlavné. Nejde tu reklamu, tu ide o to, akým spôsobom rozšírime príbalový leták, ako eh, napríklad graficky upozoríme na tie hlavné rizika, ako použijeme moderné technológie, lebo máme tu aj nerovnaký prístup v Európe a toto je téma relevantná pre vnútorný trh. V jednotlivých členských štátoch máme rozličné možnosti, ako doplňovať príval letáky. Ráti by sme to aj riešili jednotne a chceli by sme, aby tieto príbalové letáky boli na internete, bez ohľadu, na to, kde, bez ohľadu na to, kde ste v Európe, vo svojom jazyku by ste mali prístup k týmto príbalovým letákom, mohli by tam byť aj určité grafické elementy, napríklad pri nejakom preparáte, že by tam dokonca bol aj taký kreselný film, napríklad keby išlo nejaké inhalátory, ako sa správne používajú. Ide teda o korektné používanie toho liečiva a ide tu o to, aké sú účinky liečiva na pacienta, aby to bolo všetko jasné. Radi by sme začali 400 centrálne schválenými liečivami zo strany EMEI, ktorá sídli v Londýne. Tu by sme chceli, aby boli tieto letáky autorizované, boli disponibilné, boli prístupné. Ako kompromisný návrh by som chcel povedať, že tá sporná téma, ktorá sa týka publikácií o zdraví, to znamená, že to sú tlačivá, tlačoviny, ktoré nie sú príbalovým letákom, aby to sme presunuli na neskôr, na obdobie. To môžeme spraviť, lebo to je veľmi sporné. Tam je tá výčitka, že prostredníctvom tie, týchto publikácií by sa vykonávala skrytá reklama. Ak by to tak bolo, mohli sme to odtiaľ vyňať. A ešte posledný bod. Komunikácia, písomná komunikácia medzi pacientom a farmaceutickou spoločnosťou, a to je veľmi sporná téma či farmaceutický koncern môže zodpovedať konkrétne otázky. Zatiaľ to bolo vylúčené v Európe, my sme toho názoru, že toto musí byť možné, ale musí to ísť cez nejaký ten sprostredkovateľský orgán, ako štátne orgány, ktoré sa nebudú tešiť, že budú e, mať viac úloh, ale dôležité je, aby tam bol kvázi priamy kontakt, aby sa pacient mohol informovať na príslušnej liečivo. Má konkrétnu otázku. V súčasnosti je to tak, že pacient je prekvapený, že nesmie dostať žiadnu odpoveď a kladie si otázku, je to také nebezpečné, že mi radšej neodpovedajú? To znamená, že musíme tu myslieť na pacientov, je to práva pacientov, občianské práva a preto si myslím, že by sme mali prostredníctvom kompromisu ísť o krok ďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz kolega Balčo. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je veľmi dôležitý návrh, ktorý je pred nami. Tento návrh sa týka občanov Európskej únie, týka sa ich bezprostredne. O čo tu ide? Je to prístup k informáciám a to je prístup, ktorý musí byť garantovaný. Na druhej strane musíme ale zabraňovať reklame. Aký je dôležitý tento návrh? Skutočnosťou je, že VHO vychádza z toho, že približne 50 európskych pacientov nevedia vlastne, aké lieky berú. Tak povedz, nepoznajú tieto e, liečiva. To znamená, že to, túto situáciu musíme zlepšiť. E, Spravodajca veľmi citlivo tuto reagoval a snaží sa doplňovať tento návrh prostredníctvom pozmeňacích návrhov. Sú to návrhy, ktoré sa snažia zlepšiť disponibilitu informácií. Čo sa týka pozmeňacieho návrhu 20, tak to je návrh, kde ide o to, aby bolo možné vyjadriť námietku voči negatívnemu rozhodnutiu, ktoré, ktoré príjmu príslušné orgány. Aký je to mechanizmus? No ide o to, že v minulosti sme hovorili o sankciách. Znamená toto, že námietka by omeškala sankcie? Môže totiž nastať situácia, lebo máme členské štáty, kde trvá 2 až 3 roky, kým sudcovia príjmu právoplatné rozhodnutie, aj keď sankcie by mali vstúpiť do platnosti čo najrýchlejšie. To bola moja konkrétna otázka. Ďakujem pekne. A teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Pripomienky spravodajcu sú vo všeobecnosti dobré a idú rovnakým smerom ako naše myšlienky. Sme vo všeobecnosti za návrh komisie, pretože si myslíme, že je rozumnejšie zabrániť klamlivej reklame a rozširovaniu reklamných informácií pri liekoch. Ale máme aj niektoré rozdielne názory. Sme za pozmenujúci návrh číslo 3, ale nie sme za to, aby priemysel mohol delegovať alebo poverovať e, tretie organizácie informáciami pre klientov No to potom vytvorí problémy v prípade porušenia právnych predpisov. Spravodajca tiež umožňuje iné možnosti, napríklad, e, že e, by priemysel mohol odpovedať e, na niektoré kontrolné otázky ale otázka je, akým spôsobom sa bude na ne odpovedať, ak nebudú robené písomnou formou. Napríklad e, je možné, že môžu byť na internete nejaké videozáznamy, ktoré budú informovať pacienta, ale tam je možné tiež púšťať reklamné e, posolstva a informácie, hoci by to malo byť e, video, ktoré je skôr inštruktívneho charakteru máme aj trochu iné názory, napríklad v niektorých bodoch, ale vo všeobecnosti chceme oddeliť, e, potrebujeme jasné informácie, ktoré sú reklamného charakteru a ktoré sú podstatné. je potrebné, aby priemysel e, rozširoval informácie, ale nie prostredníctvom sprostredkovateľov. Pokiaľ ide o to samotné nariadenie, návrh spravodajcu je dobrý. Napríklad, keď je navýšenie nákladov pre Európsku agentúru, tak e, je to Európska únia, ktorá by mala pokryť tieto zvýšené náklady. Súhlasíme, aby to vzdelávanie a formácia sa robili transparentnejším spôsobom a aby sme e, dosiahli požadované výsledky, ale v každom prípade spravodajca tiež navrhuje termíny znížiť zo 60 na 30 dní a my práve naopak navrhujeme, aby sa to predložilo na 120 dní, aby sme zabránili určitým problémom. A rovnako potrebujeme presnejšie informácie, v konkrétnom prípade, ak sa agentúra nechce vyjadriť v dostatočne rýchlom termíne. Vo všeobecnosti súhlasíme, ale chceli by sme sa uistiť, že základné údaje o humaných liekoch a aj databáza, ktorú máme k dispozícii, že budú dostatočne dobre fungovať a že spotrebiteľ bude mať dostatočné informácie o liekoch na trhu. Ale tieto informácie by mali byť rozšírené, mali by platiť pre všetky lieky. A v tomto zmysle predložíme aj pozmenujúci návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za komisiu pán Führing. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Z našej strany, to poviem veľmi stručne, ako viete, dezignovaný komisár Dali oznámil, že návrh preverí a doslova povedal, že v centre návrhu budú musieť byť pacienti a zohľadní aj snahy parlamentu a preto určite chápete, že teraz pre naše oddelenie je veľmi náročné, priam nemožné vyjadriť sa k tomu. Dobre, to rozumieme, hovorí predseda, tak to už v živote chodí. Pán Kakis, ešte raz nech sa páči, len veľmi stručne. Pán Dali to skutočne aj povedal a my sa e, tešíme, že veci, e, ktoré predloží parlament, budú zohľadené a my si uvedomujeme na zodpovednosť pánovi Balcovi, by som rád povedal, že jeho výhrada k pozmeňujúcemu návrhu 20 je zodpovedaná eh, na nariadením, o ktorom hovoril kolega, kolega Le Campos. Eh, my hovoríme, že v rámci 30 dní by mala prísť reakcia. Ja však som ochotný diskutovať a mali by sme diskutovať o tom, či by 120 nebolo lepších, alebo možno nie, niečo uprostred. V každom prípade potrebujeme jasnú lehotu, v rámci ktorej treba reagovať na to, aby e, sa neobjavovali omeškania, tak ako hovoril pán Palco, čo sa týka videí, tie treba preverovať príslušným oddelením, no a keď je tam nejaké podozrenie na reklamu, nemôže byť povolené. A treba to teda jasne preveriť. Rozhodujúce je, aby sa to už vopred kontrolovalo. No už tak vo všeobecnosti som veľmi rád, e, že tu je veľká podpora a teším sa zo všetky pozmenúci návrhov. A ako som už povedal, na to, aby sme išli vpred, potrebujeme hľadať kompromisy, ktoré iste aj nachádzať budeme. Ďakujem pekne. No dobre, teraz sme sa dostali na koniec tohto bodu, ale pani kolegyňa Gutierrez Cortines by niečo chcela povedať, pretože práve prišla. Bohužiaľ nepočíva práve. Pani Gutierrez, chceli ste niečo povedať, nech sa páči. Prepačte, ja som bola inde. Ospravedlňujem sa, ale bola som na troch schôdzach zároveň, takže sa ospravedlňujem aj za oneskorenie. Myslím, že práca, konzultačná práca s spoločnosťou tá bola vynikajúca. Vypočuli sme si všetkých a ja si myslím, že to je spôsob, v ktorom si Európsky parlament môže povedať, že sme čo najbližšie k obyvateľom, hoci niektorí povedia, že sme ďaleko, ale to je komunikačná záležitosť. Ale jeden bod, ktorý je pre mňa dôležitý a tu aj predložím pozmenujúci návrh. Ja si myslím, že EP pracuje e, skutočne rozumne, ale existujú spôsoby v spoločnosti a členské štáty by mali podporovať tento spôsob, aby sme zabránili e, poskytovaniu liekov cez internet, ale na to e, musíme urobiť obrovské úsilie. Napríklad v Španielsku máme číslo 112, to je medicínske číslo, kde môžete konzultovať mm, poberanie liekov. Napríklad v mojej rodine sa stalo, že o 5 ráno som zavolala na toto číslo, lebo som potrebovala zistiť, že ja ako kardiačka, či môžem alebo nemôžem brať tento liek. A tam mi okamžite odpovedali, táto služba vôbec nie je drahá a je možné ju zrealizovať. Sú, či už sú regióny alebo štáty, ktoré sú kompetentné, aby takúto službu poskytli a aby občan, keď chce konzultovať nejaké pochybnosti, tak aby mal túto možnosť. Je to lacné a myslím, že je dobré, aby všetci sa tohto projektu zúčastnili. A ešte jedna vec. A otázka na mojich kolegov. V španielskej televízii teraz, keď je hospodárska kríza, je obrovská invázia reklamy farmaceutických výrobkov. Ale to je maximálna invázia a nakoniec prebehne taká správa. No ale konzultujte so svojim lekárnikom. No a tam vidíte celú rodinu a tak ďalej a potom poviete teda dobre, tak môže ísť manžel aj s manželkou do lekárne a potom otázka je, či môže manželka ísť, ja neviem, na nejakú oslavu alebo do divadla, pri tom, že berie nejaký liek a tak ďalej. Máme skutočne e, veľmi masívnu reklamu a tu by sme mali požiadať Európske observatórium, aby nám povedalo, ako je to možné, že za hospodárskej krízy došlo k takémuto nárastu reklamy farmaceutických výrobkov? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Týmto pádom sme vybavili aj tento bod nášho programu. Máme tu ešte lehoty, ktoré chcem stvoriť pre úplnosť. 3. február do 12. To znamená, že do tohto termínu predložte vaše návrhy. Teraz body 15 a 16 prerokujeme spoločne. Ide tu o farmakovigilanciu. Je to zložité slovo. Diskusiu vedieme spoločne v obidvoch bodoch. A najprv dostane slovo pani spravodajkyňa. Pani Rivázi, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Táto správa o farmakovigilancii, čo znamená dozor nad vedľajšími dôsledkami a účinkami liekov. A samozrejme teraz napríklad hovoríme o vakcíne chrypky H1N1, tak e, samozrejme táto smernica je veľmi dôležitá vzhľadom na to, že pochádza z veľkého problému, ktoré sme mali s niektorými liekmi, s e, dietil silbestromom a ďalšími, ktoré spôsobili degeneratívne poruchy, e, problémy e, pre ženy, došlo k atrofii končatín, pretože niektoré tehotné ženy brali tieto lieky ako sedatíva a nezabúdajme, že Európa e, v 67. prišla s prvou smernicou vo farmakovigilancii a my sme boli teda pioniermi. Urobilo sa veľa vecí, veľa vecí sa zlepšilo a niečo ale treba zlepšiť. Ale na čo musíme dávať veľký pozor, to je povolenie uvádzania na trh. Tieto povolenia sa musia robiť veľmi prísne keď e, máme vopred klinické štúdie, ktoré ukazujú, že sú tam nejaké vedľajšie účinky a keď žiadame o takéto povolenie, o registráciu podmienečné a máme tam aj nejaký plán riadenia rizik, tak by to mala byť len výnimka výnimiek. Treba jasne odôvodniť, čo pozitívne prinesie tento nový liek v porovnaní s existujúcim. Druhá otázka. Keď už sa tieto lieky distribujú, Akým spôsobom sa dá zistiť feedback o vedľajších účinkoch? Samozrejme máme zdravotnícky personál, odborníci, lekári, ale čo sa dá robiť, keď lekári nevypisujú formuláre a len veľmi málo e, zdravotníckého personálu vyplňa tieto formuláre? Mali sme aj hearing k tejto téme, boli tam lekári, zastúpené asociácie, e, Odborníci pre farmakovigilanciu a lekári hovoria, tie formuláre sú príliš dlhé, príliš podrobné, príliš neviem čo a teda ich nerobíme. A otázka alebo odpovede, treba viacej tohto pacienta implikovať. To znamená, keď pacient berie nejaký liek a pocíti nežiaduce vedľajšie účinky, tak by bolo dobré, aby mal priamo možnosť informovať miestnu alebo regionálnu správu a tiež je potrebné zjednodušiť tú notifikáciu, ale je potrebné, aby mal aj priamy prístup na, k národným orgánom. A štúdie hovoria, že máme oveľa viacej informácií, než spomínajú práve títo lekári. Takže mali by sme ísť týmto smerom. A pokiaľ ide o farmaceutické laboratória, treba spolupracovať, ale my žiadame, aby tieto laboratória sa nevyhýbali tým regionálnym a národným centrám, pokiaľ ide o informácie o farmakovigilancii. Potrebujeme tam doplnkové informácie, ak tieto regionálne alebo národné centra nebudú mať údaje, tak eh, oni potom samozrejme ani nemajú priamy vplyv na výrobu týchto liekov. Takže musíme skutočne dôverovať našim inštitúciám, tak európskym ako národným a regionálnym. Musíme posilniť kompetencie týchto našich regionálnych a národných centier, jednak tých verejných, ak sa dá, alebo zmiešaných, súkromno-verejných, ale pozor, aby to nebolo úplne súkromné a privátne financovanie. Ja nie som za to, aby sme hovorili o nejakej dani z lieku alebo reku, nejakým spôsobom získavania tejto dane, ale nesmieme zabúdať na to, čo to potom prinesie. Takže ja som za zmiešané financovanie. A pokiaľ ide o tú mega databázu Eudra Vigilance, ktorá už existuje, možno by bolo dobre aj vylepšiť tú notifikáciu, ale požiadať aj väčšiu transparentnosť, aby experti z NGOček mohli e, mať prístup k týmto informáciám. Lebo my chceme skutočnú otvorenosť pre všetkých a potom, pokiaľ ide o ten posilnený poradný výbor pre mm, e, farmakovigilanciu, existuje taká formálna pracovná skupina a komisia teraz navrhuje, aby bol vytvorený poradný výbor. Tento poradný výbor, ktorý bude predkladať odporúčania a nemá žiadne záväzné kompetencie, ale potrebujeme niečo, čo bude mať kompetencia, preto my navrhujeme hodnotiaci výbor hodnotiaci preto, aby mohol e, dávať tie hodnotenia v oblasti farmakovigilancii. A ako by mal fungovať? Komisia navrhuje, aby tam bolo 10 členov menovaných členskými štátmi a potom niekoľko by menovalo komisia páry. Pani Makiaván Envy už pracovala na tejto téme a navrhuje jednu osobu, ktorá bude zastupovať 27 členských štátov. Ja mám iný návrh a niekde to už funguje, aby boli vytvorené akési kolégia a povedať, ak chceme. Podľa mňa je vždy dôvera a dôveryhodnosť je podstatná. Ak máme nejaké kolegium zástupcov viacerých krajín, vieme samozrejme, musia to byť odborníci, nemôžu to byť nejakí laici. Ak máme kolegium odborníkov a máme nejaký nejaké asociatívne kolegium, teda môžu to byť asociácie pacientov alebo spotrebiteľov, ktorí pracujú vo, pracujú vo farmakovigilancii a oni sú nesmierne dobre informovaní. A takéto, takéto tri kolégia by dosiahli väčšiu dôveryhodnosť. A to oveľa viacej, než tak, že by sme mali predstaviteľa za každú krajinu, kde by boli stanovované rôzne kritéria. Príbalové letáky, už ste o nich hovorili, to je všade problém. Komisia navrhuje rezume, no ale čo dáme do toho rezume? či v tom rezume budú vedľajšie účinky, nežiaduce účinky alebo nie. No keď ich tam dáme, že či to bude alarmujúce pre pacienta, no ale keď to tam nebude, no tak ale ja samozrejme chcem brať tak liek, aby som vedela, čo tam mám. Takže ja myslím si, že pacient je niekto zodpovedný. No tak a keď si položí otázku, tak tam má lekára na to, aby mu na tieto otázky odpovedal, ale my chceme čo naj kompletnejší príbalový leták, e, na internete rozsiahlejší, podrobnejší a v lieku taký stručnejší. Nechcem zachádzať do väčších detajlov, ale toto sú tie všeobecné línie, ale je potrebné aby všetci dobre toto chápali, pretože ak máme dobrú farmakovigilanciu, tak máme zaistené bezpečné podmienky pre zdravie našich občanov a pacientov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Chacemarkakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s väčšinou bodov, ktoré spomenula pani spravodajkyňa. Je to skutočne tak, že národné databázy sa majú v prevažnej miere odbúrať, to je skutočnosť. A, ale národné databanky pre pacientov sú dobré, lebo majú určite špecifické údaje, ktoré sú dôležité pre pacientov. To je bolo k smernice, týka sa to článku 107. Čo sa týka nariadenia, tak podľa mňa bolo dobre sa zamyslieť nad tým, aby sa vytvoril poradný výbor čo sa týka hodnotenia rizika v súvislosti s farmakovigilanciou, to je bolo dobré ako určitá podporná funkcia a takéto návrhy možno predložiť. Čo sa týka článku 21, tam ide o povolenie na uvedenie na trh. To je účinné iba vtedy, ak by boli nejaké dopady pri nedodržiavaní kritérií ako napríklad sú, skuto, sú štúdie e, o tom, že tá látka neškodí zdraviu. Čo sa týka 23, tam ide o zoznam e, liečiv, na ktoré je nutné do, dohliadať. To znamená, že ak sa dohliada intenzívne na, nejaký, na nejaké liečivo, tak e, dalo by sa to podľa mňa aj nejakou nálepkou zdôrazniť na obale, aby pacienti ako aj ľudia pôsobiaci v zdravotníctve hneď o tom vedeli. To je určite doplnenie a s tým sa na vás ešte obrátime. Pán kolega Balcu. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tr- trojky a peťky, to je, to je kľúčovo dôležité a ide o to, že 5% ľudí, ktorí sú prijatí do nemocníc, tak sú tam z dôvodu vedľajších účinkov liečiv a veľmi veľa pacientov trpí na vedľajšie účinky liečiv. A máme tu dočinenia skutočne s veľmi závažným problémom. Už sme o tom častokrát hovorili a vlastne už sme o tom hovorili aj na začiatku diskusie a hovorili sme o tom, ako môžeme zabezpečiť najvyššiu mieru farmakovigilancie z odborného hľadiska. Čo sa týka farmaceutického priemyslu, vieme, že ich profity sú veľmi vysoké, sú na druhom mieste vlastne po zbrojárskom priemysle. To znamená, že vieme si predstaviť, ako by oni chceli všetko zasahovať. Viem, že spravodajky veľmi intenzívne pracovala na tejto téme a chcem sa jej spýtať. Ste toho názoru, že takýto orgán by mohol byť, to dohľad mohol byť nezávislý? Ďakujem pekne, pán Kampos. Obrigado, senhor Presidente. Uh, esta, estas duas peças. Uh... Ďakujem. Tieto dva legislatívne akty sú veľmi dôležité. Mm, súhlasíme s návrhmi spravodajkyne niektoré zdôrazním. Tie najpozitívnejšie aspekty sú napríklad oddelenie tej novej časti o informa- A rovnako aby členské štáty mohli obmedziť používanie E, možné používanie reklamy priemyslom, tak aby bolo podmienené neudelenie licencie, keď sa nesplnia určité, e, určité termíny. No a ďalej e, prístup k databázam o vedľajších účinkoch. Ale s niektorými vecami aj nesúhlasíme. Poprvé, obmedzenie povolovania nových produktov na ich uvádzanie na trh, ak eh, sa nezdá, že sú hneď od začiatku tým najlepším, čo môže byť. No a je ťažké uvádzať inovácie, schopnosť a bude to obrovský argument medzi ľuďmi, ktorí majú licencie a nie tie staré licencie teda medzi nimi a ktorí majú nové produkty. Takže bude tu e, rozpor medzi jednotlivými členskými štátmi a preto bude ťažké e, harmonizovať. Niektoré štáty budú prísnejšie, niektoré liberálnejšie k uvádzaniu produktov na trh, takže stratíme nejakú európsku pridanú hodnotu. To znamená, že s týmto bodom veľmi nesúhlasíme. Ďalej otázka výkazníctva držiteľov licencií, teda výkazníctvo, priemyslu, a to voči národným orgánom a nie európskym. A to si myslím, že právý opak zjednodušovania, o ktoré sa snaží komisia. Komisia navrhuje aby navrhuje tú farmakovigilanciu, ale keď keď eh, sa výkazy budú predkladať národným orgánom, takto eh, zruší pridanú hodnotu. Toľko k smernici. Čo sa týka nariadenia, vo všeobecnosti súhlasíme. Je tu jeden bod, eh, kde bohužiaľ nesúhlasíme. Spravodajca tvrdí, že by tam mal byť finančný systém, ktorý bude verejný, respektíve štátny. E e, e Ale podľa podľa nášho názoru to bude e, skutočne náročné tak pre národné agentúry, ako aj pre, e, pre Európsku. Takže e, národné agentúry budú nezodpovedné. Dobrý systém vzdielania rizik by bol spravodlivejší, ak sa budeme sústrediť na verejnú zodpovednosť a v tomto prípade na úrovni EÚ ak sa budeme sústrediť na celú finančnú záťaž, tak eh, to je zl zlý návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz ďalší, ďalší rečník, ďalšia rečníčka. Je tu jedna téma farmakovigilancie, ktorá ma znepokojuje. Ja som predložila viacero pozmenujúcich návrhov, ale ja si myslím, že tento sektor vo výskume a vývoj treba jednoznačne podporiť, pretože aj vrátanie kombináciu liekov a pri neutralizácii ich účinkov, to všetko je dôležité. Ale jeden bod v smernici možno nie je dostatočne jasný, ale v praxi na nesmieme zabúdať. A síce potreba zlepšenia diagnózy a diagnostikovania je rozhodujúce, aby sme na tom nástojili. A to potom súvisí aj s s receptami a s predpisovaním. Vieme, že napríklad pri analytike rakoviny máme viacero druhov rakovina, ale viaceré nemocnice nemajú dostatočne rozvinuté technické zariadenia a robia diagnostiku, ktoré pokrývajú viaceré druhy rakovín, ale nemajú takú presnosť ako iná, iné diagnostiky. Závisí od, laborat- od laboratória Napríklad niektoré skupiny, ktoré ja poznám, ktoré robia výskum na medzinárodnej úrovni o rákovine prsníkov, tak sa snažia zistiť, či je skutočne potrebné, aby táto osoba či táto osoba potrebuje určitú chemoterapiu alebo liečenie a niekedy e, vylúčili e, potrebu používania takýchto liekov. Takže aby správne fungovalo farmakovigilancia, potrebujeme, aby aj diagnostika bola správna. A podľa mňa je teda rozhodujúce, aby sme pri niektorých analýzach sme žiadali, aby bola perfektná diagnóza, pretože nie len, že môžu byť vedľajšie účinky, ale dokonca tie hlavné účinky budú nulové alebo ži- teda žiadne. Teda musíme nastojiť na kvalitových kritériách pri diagnóze a musí tam byť teda aj preverovanie kontroly e, tejto diagnostiky. A keď si uvedomíme, koľko percent pacientov umiera kvôli nesprávnej diagnoze, tak to je tiež hrozné. Takže nesmieme zabúdať, že v súčasnosti máme čím ďalej tým agresívnejšiu klientelu a čím ďalej tým agresívnejších advokátov týchto klientov. Pretože všetci chceme byť nesmrteľní, ale nezávisle od toho je rozhodujúce, že diagnóza a správna diagnóza je veľmi dôležitá v tomto aspekte a v tomto sektore. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa Sartori. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť len o jednej otázke farmakovigilancie. Mimochodom, všetci sme si určite všimli, že keď hovoríme o týchto otázkach, tak by sme sa mali sústrediť A nikdy by sme nemali zabúdať na to, že hovoríme o otázkach, ktoré sa týkajú priamo ľudských bytostí osôb, keď hovoríme o liekoch. Nie je len dôležité, že hovoríme o ľudských bytostiach, ale navyše hovoríme o momentoch, kedy osoba je zraniteľná, pretože trpí nejakým ochorením. Na to nesmieme zabúdať a preto k tomu nemôžeme pristupovať rovnako ako v iných témach. Musíme byť veľmi citliví. A teraz jedna vec, kontrola. Ja verím a dôverujem farmaceutickému priemyslu, samozrejme treba im dôverovať a musíme dosiahnuť, aby mohli robiť inovácie, experimenty a aby potom výsledky svojho výskumu mohli uvádzať na trh a predávať, pretože to aj zvyšuje priemerný vek našich občanov, ale pokiaľ ide o kontrolu, tam je nevyhnutá verejná prítomnosť alebo príto, štátna prítomnosť. V oblasti zdravotníctva máme veľmi silný nástroj a to je sieť lekárov a nemocníc, ktoré môžu neustále poskytovať dostatok informácií a to za veľmi priateľné náklady. Takže môj návrh by bol ku kontrole, že Jednoducho e, táto kontrola by mala byť v rukách verejného sektoru. Ďakujem pekne. Teraz komisia, pani Lindström, alebo nie? Pán Fiori? Pán Fiori? Takže nech sa páči ešte raz. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz k tomuto bodu môžem povedať viac. Ďakujem pekne za správu, za návrh správy, ako aj za spoluprácu. A chcel by som sa teraz skrátke zamerať na 5 bodov. A týkajú sa predrečníkov. Poprvé povolovanie. Komisia prostredníctvom tohoto návrhu, a môžem to povedať úplne jasne, komisia teda neplánuje, že by sa nejakým spôsobom redukovali podmienky povolovania tým, že by sa zaviedla nejaká Condition Marketing Authorization. To je úplne jasné a zdôrazňujem to, že to sú úplne iné pravidlá a v žiadnom prípade sa komisia nesnaží v tejto veci niečo zmeniť. Čo sa týka tohoto konceptu, ktorý som spomínal, povolovací orgán má možnosť požadovať dokonca ešte viac informácií a vo vedeckom kontexte je samozrejme takéto niečo vždy možné. V súčasnosti povolovací orgán v rámci národných postupov nemá žiaden, žiadnu možnosť niečo povoliť a požadovať ešte ďalšie informácie. A to, aj keby sme vychádzali z určitého pozitívneho pomeru riziku, rizika a prospechu, vieme, že je vedecký kontext, je možné požadovať veľa informácií, preto toto je pre nás dôležité. Ešte raz poviem, žiadnym spôsobom neplánujeme požiadavky na povolovanie liečiva v rámci povolenia liečiva nejakým spôsobom redukovať. To bol prvý bod. Druhý, informovanie databázy. My sme toho názoru, že v rámci vnútorného trhu dnes nedáva zmysel, aby pre to isté liečivo existovalo viacero databáz, ktoré bol nutné informovať, keďže už máme aj tak európsku databázu, ktorá funguje, ale samozrejme je možné ju zlepšiť. Čo je pre nás rozhodujúce, je, aby tu bola pridaná hodnota. To znamená, že by raz sa informovala centrálna databáza o liečivé, a ktorá by bola dosiahnutelná zo členských štátov, ale aj z regiónov. To neznamená, že členské štáty, čo sa týka hodnotenia, sú vylúčené. To nie. Členské štáty môžu získavať tieto údaje z jednej centrálnej databázy. Tretí bod sa týka príbalového letáku, to sa už spomínalo, v súvislosti s informáciami pre pacientov. Príbalový leták je obrovská výzva, lebo tam je dôležité komunikovať účinky ako aj rizika. Práve preto príbalový leták je podstatne väčšou výzvou ako napríklad návod na použitie nejakej hračky lebo tam nejde tak o účinky, no možno tiež, ale tu predovšetkým ide aj o riziko. Pri hračke, ale pri liečive ide o obidve stránky, komunikovať toto je veľmi zložité a náš návrh sa snaží zohľadniť obidva aspekty. Ide o spôsob, že tam bude taká komplexná výpoveď a my sme presvedčení, že je nebezpečné sa zamerať iba na aspekt rizika v rámci príbalového letáka tam potom je to riziko. A samozrejme, keď niekto sa rozhodne brať nejaké lieky alebo sú mu predpísané, má to asi nejaký dobrý dôvod. Preto sa nesmieme zameriavať iba na riziko. Štvrtý bod, transparentnosť. Myslím si, že je dôležité, aby verejnosť mala prístup k určitým informáciám. Je nutné sa akurát zamyslieť nad tým, či je nevyhnutné mať prístup ku všetkým údajom pre celú verejnosť, lebo to je mohlo byť kontraproduktívne. Práve preto v rámci nášho návrhu sme zvolili také znenie, ktoré by znamenalo určitú flexibilitu. Niekedy príliš veľa informácií môže byť kontraproduktívne a to sa týka všetkým tejto oblasti, kde ide o notifikáciu vedľajších účinkov. A nakoniec posledný bod, financovanie. tento návrh nariadenia ponecháva možnosť určité aktivity farmakovigilancie prepojiť s určitým poplatkom pre priemysel. Nie sme si istí, či to znamená, že aktivity agentúry by boli nejakým spôsobom ovplyvnené aj zo strany priemyslu. Tento koncept nám nie je jasný. Ja musím zaplatiť určitý poplatok, keď idem na STK s autom, a nikto by, nepriš, nikto by neprišiel na tú myšlienku, že za tento poplatok mi skontrolujú celé auto. U nás v našej krajine musíte zaplatiť poplatok, keď idete na súd, ale som ešte nepočul nikdy o tom, že by niekto povedal, že, že tento poplatok by nejakým spôsobom ovplyvňoval sudcov. Takže toto nám nie je jasné, že pri, aby sa vytvoril takýto poplatok, a poplatky sú aj v iných oblastiach, že by táto agentúra bola nejakým spôsobom závislá alebo že by bola ovplyvňovaná napríklad priemyselným odvetvím. Tento aspekt je pre nás dôležitý, lebo databázy sú v končnom dôsledku vždy drahšie, ako sa pôvodne myslelo. Toto môže byť veľmi zásadné pre fungovanie takejto databázy. A to môže mať dopady na rozpočet spoločenstva, ale aj na poplatky pre farmaceutický priemysel. Ďakujem pekne. Pani Rivasi, ešte chcete? Nech sa páči. Euh, Veľmi stručne ďakujem kolegom aj Európskej komisii. Jedna kľúčová záležitosť. Hovorí sa o nezávislosti a o konfliktoch záujmov. Videli ste, Rada Európy urobila uznesenie, bolo tam aj vyšetrovanie, či tam ide o konflikt záujmov vo VHO. Je tu aj návrh v EP, takže musíme byť veľmi pozorní, kto robí čo, kto koho kontroluje a kto od koho závisí. Bojíme sa toho, že čo sa stane s tým hodnotiacím výborom, musíme sa uistiť, že tí hodnotitelia vedľajších účinkov, že, sú to, že to nie sú ľudia, ktorých budú platiť farmaceutické laboratória. A predstavte si, že niektorí ani nechceli publikovať mená tých ľudí, ktorí budú napríklad definovať pandémiu a, e, lebo chceli ochraňovať údajne súkromný život a súkromie týchto expertov. A to je nepriateľné. Je potrebné, aby odborníci, ktorí budú členmi tohto hodnotiaceho výboru, aby to boli ľudia, ktorí sú nezávislí od laboratórií, aby predložili svoje kurikulá, svoje mená. Však v hre je naša dôvera a dôveryhodnosť. A pokiaľ ide o financovanie, ja nie som proti tomu, aby tam boli nejaké dane, ktoré by umožnili financovať národné a regionálne centra alebo tú databázu Eutra Vigilance, ale nemôžeme to financovať 100%, pretože na rozdiel od toho, čo si myslíte, keď laboratórium alebo inštitúcia je 100% financovaná z daní, či už chcete alebo nechcete, potom ľudia sa budú dostávať do agentúry, pretože sú tam veľmi silné prepojenia. Ja som za dvojaké financovanie. Prečo? Pretože treba implikovať štáty do toho, že existujú centra farmakovigilancie v ich krajine a implikovať aj Európu, aby financovala farmakovigilanciu z európskeho hľadiska, pretože zdravie nie je tovar. To nie je hociaká služba je to práve súčasť tých základných prvkov, ktoré treba uchovať v tých verejných službách. K príbalovému letáku je tu nový návrh pre nové lieky a je dôležité, že pacienti, však to sme mali, vlastne my všetci sme pacienti, jedného krásneho dňa budeme pacientom a budeme musieť používať lieky a budeme potrebovať rýchly zásah a musíme byť informovaní, že E, môžeme použiť tie či oné lieky. A to súvisí s tým, čo ste hovorili a s tým súhlasím. A pokiaľ ide o uvedenie registrácie, ten článok 21 treba zmeniť tak, aby išlo skutočne len o výnimky výnimiek. Vieme, že farmaceuti, a teda tie priemysel tlačil, aby to išlo iným spôsobom, ale nie sme tu na to, aby sme zabezpečovali bohatstvo týmto farmaceutickým firmám. My sme tu na to, aby sme um, obraňovali zdravie pacientov. A nezabúdajte, aj asociácie pacientov sú na to veľmi citlivé. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, 3. február, 12.00 lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. No a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu. Falšované lieky. A spravodajkyňou je pani Satori. Takže pani Satori, máte slovo. Ako prvá, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nož, konečne máme príležitosť porozprávať sa o tomto návrhu stanovisko, stanoviska na tému sfalšovaných liekov. No. Je to hrozba pre celý európsky farmaceutický systém, pretože to narúša dôveru našich občanov v kvalitu liekov, a Takže od má Európa, alebo sa odhaduje, že v Európe 1,5 1,5 milióna kontajnerov falšovaných um, liekov sa dostáva um, každoročne do distribúcie. Takže potrebujeme rázne kroky, pretože v roku 2020 to číslo bude až 40 miliónov balení. No a komisia, alebo reakcia komisie jasne identifikuje príčinu problémov. Je to veľmi komplexná distribučná sieť. Sú tam zapojení ľudia v agentúrach, je množstvo príležitostí obohatiť sa. Tento priemysel má skutočne obrovské zisky a to ešte podnecuje e, falšovateľov. Sankcie nie sú mm, prísne presadzované a nie sú ani veľmi prísne. Takže my sa snažíme v podstate o to predložiť pozmeňujúce návrhy, aby sme mm, tento dokument zmenili ako celok. A ja si myslím, že na to sa treba sústrediť. Poprvé, jasná definícia toho, čo znamená falšovanie liekov. Čiže jasná definícia aj osôb, ktorí sú súčasťou tých distribučných sietí, a to je pozmeňujúci návrh 9. A rovnako som chcela objasniť zodpovednosť eh, osôb a agentúr v rámci legálnej distribučnej siete liekov, pretože myslím, že každý musí mať určitú licenciu alebo povolenie na to, aby mohol vykonávať svoju prácu a rovnako si treba zdieľať najlepšie postupy na komunitárnej úrovni. No a preto je nevyhnutné eh, uskutočňovať kontroly častejšie pretože to je jediný zdroj, ktorý máme k dispozícii. No a ja som povedala, že sme mali nejaký akreditovaný orgán, pretože teda to je nezmyselné, pretože to neoslabuje, či neposilňuje ten systém. Namiesto toho by sa mohli vykonávať inšpekcie a kontroly európskej spoločnosti na to, aby sa zaručila kvalita výrobkov. Dnes sa to dá zrealizovať pomerne jednoduchou z strany samostatného výrobcu, ktorí pracujú v EÚ. To privedie alebo prinesie výhody Ďalšia vec, ktorú pokladáme za veľmi dôležitú, a no to bola aj písomná deklarácia, ktorú sme prijali, a totiž, že potrebujeme častejšie kontroly zámorských výrobných zariadení, tak aby sme mali jasné záruky kvalite liekov, Takže treba zdôrazniť, že Európska komisia zatiaľ nevysvetlila, aj napriek našim mnohým otázkam, zatiaľ nevysvetlili, ako orgán zodpovedný za bezpečnosť potravín a liekov v USA zatiaľ nevysvetlil, že má skutočne veľa výrobných zariadení, pričom v tomto dokumente sa hovorí o 15 až 20 tisícoch a Tvrdí sa, že je nemožné všetky z nich kontrolovať. Takže ja si myslím, že spolupráca je medzi Európskou úniou a niektorými krajinami ako USA, Kanada, Austrália, Japonsko sú nevyhnutné na to, na vzájomné uznávanie, čo by nám umožnilo zaručiť 3 ročné inšpekcie troch hlavných alebo v tých hlavných výrobných zariadeniach v zahraničí. No a dá sa, že každý si myslí, že je 500 až 800. No ale ja som sa dopočula, že to by sme mohli zrealizovať s približne 40 inšpektormi. No a na záver, pozeral som si aj ďalšie veci, ale toto sú tie hlavné. To je predaj na internete. To sú pozmúci návrhy 20 až 41 a hlavne predaj na internete bez sprostredkovateľov, čiže priamo od výrobcu, priamo od výrobcu pacientovi. Paralelný obchod. Myslím, že treba znížiť objem a mať nejaké časové obmedzenia. 3. februára 12.00 je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Ja ich čakám čo najviac a dúfam, že väčšina z nich sa bude zabrať sekundárnymi bodmi. No a jeden nový bod, ktorý by si myslím, že mal byť pridaný, sa týka toho, čo potrebuje Európska komisia. Treba zaistiť dobré výrobné postupy a praktiky tak, aby sme mohli zaistiť, že budeme mať správnu kvalitu obalov, ako aj všetkých, všetkých výrobkov. A treba upozorniť, že nie sú nemajú terapeutický účinok samotné. No, v novembri minulého roku som predložila komisie prioritnú otázku, aby som zistila, ako je možné, že hovoria o 15 až 20 tisícoch výrobných liniek v zahraničí, pričom americká vláda tvrdí, že ich len 714. Takže hodnotenie účinkov, dopadov, ktoré máme od asociácií chemického priemyslu, toto všetko vyvracia. No, ja som vykonal kontrolu, kontrolu a myslím, že tak FDA v USA a asociácii chemického priemyslu sa dohodnú na číslach sa zhodli na číslach výrobných zariadení v zahraničí a zhodli sa na tom, že ich nie je viac ako 800. Ďakujem pekne. Ako ďalší, ako ďalšie dostal slovo pani Ford. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som eh, chcela poďakovať spravodajkyni nielen za jej pripomienky, ale aj za veľmi za to, ako otvorenie nás uviedla do tejto problematiky. Rovnako by som chcela poďakovať eh, aj zástupcom priemyslu, či už je z veľkých farmaceutických spoločností, eh, dodávateľom alebo lekárnikom, pretože oni nám pomáhajú pochopiť problémy e, tohto priemyselného odvetvia. na no rovnako aj e, lekárom ja možno by som mohla byť uvidená, že mám nejaké, e, nejaké zákulisné informácie, pretože som vydatá za doktora, ktorý predpisuje lieky proti rakovine. Takže to som chcela len povedať verejne. Mám pár pripomienok a možno tiež predložím nejaké pozmeňujúce návrhy. Prvá vec sa týka pozmeňujúce návrh 28, to je dôležitý problém po verejného povedomia o tejto problematike. Z Veľkej Británie na skúsenosti poučili o tom, že farmaceutický priemysel spustil reklamné kampane, aby informoval verejnosť o falšovaní liekov keď štátne financovanie pod veľkým tlakom a keď súkromný sektor je ochotný e, financovať takéto kampane, tak by som bol rada, keby tam bolo niečo, že tieto kampane by mali byť financované pri súkromným sektorom a členské štáty by mali len tak dohliadať na tieto kampane. Myslím, že takýto prístup bol správny. Druhá vec, to je otázka kontroly inšpekcií. Ja viem, že inšpekcie sú mimoriadne dôležité a ďakujem spravodajkyni za to, čo urobila. No a ja si tiež uvedomujem, že by sme nemali očakávať od tretich krajín, že budú mať vyšší úroveň inšpekčného režimu, ako očakávame my v našich výrobných zariadeniach v EÚ. Ak by sme to žiadali, tak by sa to dalo pokladať za protekcionistický krok a mohlo by to viesť k odvetným opatreniam. Takže skutočne treba sa zaoberať otázkami inšpekčného režimu a treba zaistiť, aby to bolo reálne a treba si vyhodnotiť vzťah rizika a prínosov. Komplikovaná otázka je otázka rozsahu pôsobnosti. No a to je, tu je to otázne, či by to, či by to malo byť len lieky na predpis, alebo či by tu mali byť zahradení aj lieky bez, predpis, bez predpisu. A je jasné, že rôzne členské štáty majú rôzne spôsoby, aj rôzna situácia, ako si um, spotrebitelia môžu kupovať lieky bez lekárskeho predpisu. Napríklad v, Veľkej Británii a v Holandsku je ten spôsob veľmi liberalizovaný, pretože môžete, ísť, môžete si len, len tak kúpiť panadol alebo aspirín dokonca aj v obchode s rozličným tovarom. No a ak by sme ešte k tým najzákladnejším um, bezpredpisovým liekom a by sme očakávali, že budú mať rovnaké bezpečnostné opatrenia alebo informácie ako lieky na predpis, mohlo by to vedieť k rôznym opatreniam v členských štátoch na to, aby si spotrebitelia mohli kúpiť tie základné lieky. Ja oceňujem prístup komisie, ktorý je taký, že každý liek je nevystavených hrozbe, že bude sfalšované. No, ten zoznam, ktorý urobila komisia, musí byť dynamický, tak ako to robia vlastne. A inak ďakujem za vašu sprácu. My predložíme ešte niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ale ďakujem aj za zohľadenie tých, ktoré sme predložili doteraz. Ďakujem pekne. Ďaká kolega Chacimarkakis. Ďakujem pekne, pán predseda, ja chcem pogratulovať pani správodajkyne k tomu spôsobu, ako riešila túto tému. Sú tam aj niektoré veľmi dobré pozmeňujúce návrhy, zameriam sa na ten prvý, lebo ten ešte raz sa zameria na ten hlavný problém a to, čo nám teraz chýbalo, a síce internet. Obchodovanie na internete to je určitý zdroj pre falšované liečiva. Toto je niečo nové a myslím si, že musíme tam mať nejakú dvojkombináciu, ako povedala aj pani Ford. Je to povedomie, a síce, aby občania, pacienti vedeli, že keď na internete nakupujú v rámci necertifikovaného internetového predaja, tak je tam riziko, že dostanú falšovaný produkt a tým ohrozia sami seba. Preto som veľmi rád, že spravodajkyňa a vidím, že aj ostatné politické skupiny idú tým smerom, Vidím, že je tu vôľa takýmto spôsobom riešiť internet. Komisia má voči tomu nejaké obavy, ja to viem, lebo nie v každom členskom štáte je povolené obchodovanie cez internet, a pričom ale je možné cez hraničie nakupovať a pre mňa je to téma pre vnútorný trh. Po druhé, musíme dbať na to, aby tieto nejaké bezpečnostné charakteristiky, ktoré sa spomínajú, musia predchádzať dvom veciam. Po prvé, musíme predchádzať vysokým nákladom. Kto by znášal tieto náklady? To si musíme pozrieť. Musíme to mať jednotný európsky systém, podľa môjho názoru. A musíme to využívať viac masové efekty. A na strane druhej je nutné zabezpečiť, teda uvedomiť si to, že tie údaje nie sú vystopovateľné. Toto je veľmi dôležité. Musíme vedieť, odkiaľ produkt pochádza. Ale čo zároveň nechceme, je, aby pacient, klient eh, bol niekde zaregistrovaný na konci celej siete, lebo e, celé to kontrolovanie sa musí skončiť e, na úrovni internetovej lekárne. To znamená, že musíme zabrániť tomu, aby bol prístup takýmto klientským údajom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a ešte pani Merkis. Thank you, uh, uh Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcela poďakovať pani Matias výboru pre životné prostredie, ktorý napis- kde napísala výbornú správu, ako už bolo povedané, priemysel, ako aj spotrebiteľské organizácie boli veľmi nápomocné. Začala by som pár vecami, ktoré podporujem, v čom podporujem pani Sartori, ako aj predrečníkov. A tu ide o to, že internet je veľkou témou v tejto oblasti, ako to bolo spomenuté. Tu ide o ten prístup do európskeho distribučného systému. Práve preto je veľmi dobré, aby to bolo riešené. Ja pevne verím, sa dosiahne dohoda a že, aby to bolo zapracované do tejto smernice. Dobre je, že pani Satori rozlišuje medzi predajcami a sprostredkovateľmi, lebo boli tu určité časti toho reťazca v rámci priemyslu, ktoré sa vynechali a je nevyhnutné, aby sa toto doplnilo do smernice a ďakujem pekne pani Sartori, že ste to spravili. Ja plne súhlasím aj s tým, že máme tu určité, určitú prax, určité princípy a tieto princípy mali byť buď, buď zapracované, alebo mal by to určitý štatút, aby sme tam mali dobré výrobné faktory Toto je podľa mňa dôležité. Samozrejme sú určité veci, kde sa nezhodneme. Bolo to aj spomínam, že musíme si pozrieť aj náklady na ten produkt. Koľko teda stojí produkt spotrebiteľa. Lebo je to spotrebiteľ, ktorý zaplatí náklady, ktoré vznikli a sú tu ďalšie veci ako nejaké dodatočné kontroly a tak ďalej. Ja si myslím, že máme dobré, dobrý systém ktorý už funguje, máme tu kvalifikované, kompetentné osoby. A tento systém, ktorý my sme implementovali relatívne prednedávnom, podľa mňa funguje. Možno, že to nefungovalo v každom členskom štáte. A teda je to tá myšlienka, že by to chceli celé prepracovať? A pre, len preto, že v niektorých štátoch to nefunguje? Dôležité, aby ten systém sa upravil tak, aby to celé fungovalo lebo ja si nemyslím, že musíme tu mať úplne nový systém in, inšpekcií a myslím si, že samozrejme musíme sa zamerať na zdravie pacientov, to je zásadné, dôležité sú rutinné kontroly každé 3 roky všetkých tých výrobných zariadení všade, dokonca aj FDA uviedla, že to je veľmi dôležitá téma a že oni na tom pracujú a že oni dokážu pokryť iba 8% ročne. To znamená, že ak by ste chceli skontrolovať všetky výrobné zariadenia, trvalo by to asi 13 rokov. Takže buďme pragmatickí a pokúsme sa vytvoriť nejaký udržateľný spôsob, aby to bolo realizovateľné. Musíme myslieť aj na pôsobnosť tejto smernice, a na to, že nie je možné skontrolovať všetky výrobné zariadenia. Takže musíme tu riešiť viaceré problémy, musíme spraviť revíziu, musíme sa zamýšľať nad tým, čo je možné vykonať v rámci týchto, tohoto systému auditov a inšpekcií, ktorý už máme. Potom by som chcela podporiť ešte skutočnosť, že Máme tu určité prepojenie medzi liekmi na predpis a nie, ktoré nie sú na predpis. A ako povedala pani Matias v výbore Envy, mali by sme každých 5 rokov prehodnocovať, či tie lieky, ktoré nie sú na predpis, majú byť v tom zozname a ja podporujem tento je prístup, podľa mňa je veľmi rozumný. Niekedy hovoríme o účinnosti, o, o trestoch, a zdá sa, že máme nejaký problém s definíciami, aký produkt je falšovaný. Falšovaný produkt je, a tu budem citovať VHO, ich definíciu, je to e, zámerne kopírovaný produkt. Takže to je zámerne kopírovaný produkt, nevznikol na základe nejakej chyby vo výrobe a ďakujem pekne za pozornosť. Teraz dám slovo ešte slučne komisii. Pán Führing, opätovne máte prácu. Tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel sa venovať len trom až štyrom bodom. K definíciám e, falšovaného produktu. Pre nás je dôležité najskôr, aby bolo jasne čo že my myslíme, že falšovanie produktov nesúvisí s duševným vlastníctvom. Nie, my sa zaoberáme úplne inou témou a preto sme vám vďační že tu, za tú definíciu, o ktorej sa teraz hovorí, pretože to ide určite správnym smerom, pretože je jasné, že nejde o nejaké porušovanie patentov alebo ochrany značiek známok. Nie, je to produkt, ktorý eh, sa uvádza na trh, ktorý nie je povolený. Toľko teda k definíciám, k inšpekciám. Skutočne systém aj súčasne v Európe hovorí o tom, že každý systém má eh, príslušnú osobu, ktorá zodpovedá za to, aby všetky látky, ktoré sú obsiahnuté v lieku, mali náležitú kvalitu. A to je e, hlavný bod v práve o liekoch a preto inšpekcie nie sú celoplošné e, vo všetkých výrobných zariadeniach. Niekedy sa hovorí, že tieto inšpekcie e, by sa celoplošne mali vykonávať vo všetkých zariadeniach dodávateľov na celom svete. My myslíme, že to v súčasnosti nie je, nie je možné s tými zdrojmi, ktoré máme. Preto si myslíme, že na základe treba sa držať dnešného systému, ale s posilnenými inšpekciami áno, ale musíme predísť takej situácii, kde výrobca účinnej látky môže dovážiť do spoločenstva, až keď sa podrobí inšpekcii. Tým, sa, tým sme sa vystavili veľkým problémom, pretože e, dnes napríklad sa niektoré účinné látky vyrábajú len v tretich krajinách, čo sa týka čísiel, e, tak sú tiež rôzne, rôzne veci. Keď sa pozrieme na nové čísla, tak sa dá poukázať na dve veci. Poprvé, inšpekcie sa vykonávajú na jednotlivých výrobných linkách. To zariadenie v niektorých tretich krajinách môže pozostávať z mnohých výrobných liniek. No a každá z výrobných liniek musí podľahnúť osobitnej kontrole. A ďalej sa tiež vzniká tu otázka, čo tretie krajiny chápu pod pojmom účinná látka, pretože podľa definície e, sa zrazu dostaneme len na veľmi malé číslo výrobcov e, účinných látok. No a ďalej by som chcel povedať, že v súčasnosti naši inšpektori, kontrolóri, ktorí pracujú pre nás, a to sú inšpekcie, ktoré sa vykonávajú aj v mene Rady Európy, že v súčasnosti e, dozorujú 400 až 500 zariadení. No a to je jasné, že to nie sú všetky zariadenia na svete. V každom prípade to veľa viac ako číslo, ktoré tu niekde cirkuluje. Podľa našich e, hodnotení dopadov je to, že sa kontroluje až 20 tisíc výrobných liniek v tretich krajinách. No a preto si myslíme, že v súčasnosti nie je možné zaviesť nejaké povinné inšpekcie. A čo sa týka internetu, a to je predposledný bod, tak my sme otvorení e, možnosti nejakej východno vzdelávacej kampani a je veľkou výzvou urobiť také niečo na európskej úrovni, e, pretože ustanovenia pre internetový obchod v členských krajinách sú veľmi rôzne. V niektorých krajinách je to zakázané a potom je to trochu odstupňované v iných členských krajinách. No ale vo všeobecnosti môžeme o tom hovoriť. No a posledná vec, to sú lehoty pre realizáciu, podobne ako v prípade inšpekcií. By sme chceli požiadať, aby sme boli realistickí, pretože priebehu niekoľkých mesiacov. mesiacov sa nedá vybudovať režim inšpekcií, e, úplne nový, rovnako sa nedajú e, dať všetkým liekom a účinným látkam e, známky o bezpečnosti. Treba sa nad tým zamýšľať vo väčšom časovom horizonte, aj keď ja všetkým jasný, že to treba zrealizovať čo najskôr. Ďakujem pekne. Pani Satori, chceli by ste niečo ešte doplniť? Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým za ich príspevky. Budem ich brať do úvahy pri mojej budúcej práci a v nasledujúcich eh, momentoch, eh, budúcich stretnutiach predložím moje návrhy. Ďakujem pekne, čo sa týka lehôdu, som spomínal asi 3. február a bod 18 informačné a komunikačné technológie na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo a slova pani Toja ako spravodajky. Nech sa páči. Grazie, presidente. Il, ehm, il... Ďakujem, pán predseda. Máme tu prvú výmenu názorov o stanovisko, ktoré súvisí s dvomi návrhmi Európskej komisie. Jedno oznámenie z minulého roku a koncom minulého roka to e, bolo tiež publikovanie odporúčania komisie o využívaní informačných a telekomunikačných a komunikačných technológií, ktoré majú umožniť prechod e, k vysoko úžitkovému alebo efektívnemu energetickému hospodárstvu a nízko uhlíkovému. Trošku vysvetlím, v čom spočíva toto stanovisko ktoré by sme mali teraz ako parlamentný výbor predložiť. Je to v rámci stratégie EÚ pre energetické a klimatické ciele, aby sme tieto ciele a záväzky splnili v roku 2020 a tie všeobecnejšie z toho energetického hľadiska. Európska únia musí pripraviť prísnejšie opatrenia, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a úspory. Preto sa robí aj toto odporúčanie. Chceme odporúčať inovačné opatrenia v porovnaní s tým, čo sa robilo pred 4 alebo 5 rokmi. Zdôrazňujú sa napríklad tie informačné technológie, aby sme preštudovali ako, a to je dôležité v tomto návrhu, teda ako priemyselná výroba v sektore informačných technológií, ako môžeme znížiť energetickú spotrebu v samotnej pri samotnej výrobe, aj pri výrobe týchto technológií ako takých a potom aj rozvinúť inovačné informačné technológie a rozšíriť ich aj do priemyselného sektora a ako tieto technológie nám umožnia lepšie e, splniť tie najvýznamnejšie e, ciele. Je to, e, ako to môžeme dosiahnuť? Tieto ciele môžu zvýšiť jednak efektívnosť a zároveň E, nám ešte chýba táto časť inovácií, pretože niekedy si stanovíme ciele a potom čo? Potom nemáme dostatočné nástroje na kontrolu, na overovanie, na meranie týchto cieľov, ale keď už ich máme, tiež sa nám stáva, že tieto ukazovatele alebo meracie jednotky nie sú homologizované na európskej úrovni a potom strácame dôveryhodnosť, lebo Únia povie, že splníme ten a ten cieľ a potom sme vlastne nie sme schopní, že tieto ciele vôbec splňame. A o to ide aj v tomto návrhu, aby sme boli účinnejší v našich ambíciách pre energetickú účinnosť. odporúčaním chceme dosiahnuť, aby sme dosiahli overiteľnosť, merateľnosť našej spotreby, koľko sme ušetrili, koľko sme spotrebovali a aby sme mali meracie zariadenia v reálnom čase, aby sme mohli informovať aj spotrebiteľa, aby vedel, spotreboval som tohto, ak je to príliš veľa a ako to môžem napraviť. A to môže pomôcť dvom kľúčovým sektorom a síce e, stavebníctvu, e, bývaniu a doprave. Ako môžu informačné technológie prispieť? Tiež sa to hovorilo, keď sa hovorilo o energetickej účinnosti budov. Čo chceme dosiahnuť? Chceme ísť ešte ďalej. Už vieme, že spotreba energií našich domov predstavuje 45 celkovej spotreby. Keď hovoríme o elektrine, tak je to 50 doprava trochu menej 26 ale to sú dva veľmi dôležité prvky spotreby a my navrhujeme, aby v stavebníctve a v, samotnom, v samotnej údržbe budov a aj v doprave aby sme videli, ako informačné technológie môžu dosiahnuť tie väčšie úspory, úspory energetickej spotreby nie len v kvalite a e, v kvantite, teda nielen kvantitatívne, kvalitatívne, ale aj tie otázky účinnosti. Rada by som zdôraznila v mojom stanovisku napríklad, e, že Musíme sa venovať aj ponuke, nie len dopytu. Musíme nájsť také nástroje a spôsoby, aby aj zo strany spotrebiteľa vďaka informačným technológiom, nielen aby sme teda robili nejakú informačnú kampaň, ale aby aj samotný spotrebiteľ mal záujem znižovať svoju spotrebu. Nejde o to, že budeme spotrebovávať menej a žiť horšie, ale chceme spotrebovávať menej, ale účinnejším spôsobom ten spotrebiteľ normálna rodina, alebo inštitúcie, alebo e, miestne samozprávy, entity, aby jednak spotrebovali menej, ale zároveň, aby e, rastli, rozviali, normálne fungovali, napríklad aj súkromné podniky a podobne. A Máme tu viacero navrhnutých opatrení, ale ja dúfam, že aj vy predložíte nejaké, aby sme išli podrobnejšie, pretože v niektorých prípadoch sa hovorí len o individuálnom spotrebiteľovi, ale je možné navrhnúť viacero opatrení, napríklad ehm, merače, individuálne merače, inteligentné merače, ehm, aby sme dosiahli teda skutočne lepšiu spotrebu. Aj pri verejných zákazkách, pri nadobúdaní, daní, E, pri nákupe miestnych samozpráv nejakých záležitostí, teda keď miestne samozprávy robia verejné zákazky, aby oni tiež brali do úvahy energetickú účinnosť a e, úspory. V zdravotníctve a v iných strategických oblastiach verejných služieb môžeme urobiť veľmi veľa pri využívaní nových technológií a samozrejme aj podniky, všetky dobré iniciatívy a projekty, ktoré existujú e, na e, väčšiu produkciu, ale aj na väčšie úspory. Existujú aj v mojej krajine. Vieme, že máme určité priemyselné sektory, ktoré spotrebujú obrovské množstvo energie. Aj tieto sektory môžu urobiť veľa a zároveň aj znížiť náklady. Takéto sú návrhy komisie, ktorá prijala aj určité závisky a termíny. Je tam aj taká tabulka alebo schéma v tomto dokumente a tam e, sú naznačené, určené určité termíny, fázy, etapy a ja by som e, rada podotkla, že tento dokument alebo tieto opatrenia sa mi miestami zdajú príliš všeobecné alebo nedostatočne špecifické. A tam predložíme my naše návrhy, pretože ja si myslím, že by sme mali stanoviť konkrétne ciele, konkrétne smery. Existujú dobré myšlienky, ktoré treba viacej rozvíjať. Napríklad sa žiada, aby každý členský štát mal k dispozícii alebo vydával určité odporúčania, aby žiadal od priemyslu, od stavebníctva a od dopravy, aby podpísali akési mm, plány alebo charty mm, záujmu, kde by mm, sa podpísali alebo kde by oni prijali určité ciele ale ak chceme, aby vo všetkých štátoch pre určitý termín mali podpísaný takýto dokument, tak ak toto chceme, tak potrebujeme konkrétnejšie ciele a potrebujeme aj konkrétnejšie opatrenia na splnenie týchto cieľov. A napríklad, pozrite sa, aj Lisabonská stratégia v jednotlivých aspektoch nebolo možné, ako, nebolo možné zadefinovať, ako jednotlivé ciele Lisabonu splníme. Myslím teda, že musíme presnejšie a konkrétnejšie stanoviť tieto termíny. Ešte dve minúty by som dodala, pokiaľ ide o návrh správy. Ešte ju nemám úplne podrobne vypracovanú, ale chcela by som aby, Európsky, aby Európska komisia mala záväzný harmonogram so záväznými termínmi a aplikáciou, aby to bol kalendár pre konkrétne návrhy pre jednotlivé sektory. Tento preložím v rámci toho, čo sa tu uvádza, aby sme prinútili miestne samozprávy a regionálne samozprávy, aby sa snažili splňať ciele, ktoré nutia, aby splnili aj iní. Aj v tomto verejnom sektore je ešte veľa práce. Je dôležité, aby sme mali aj normalizované, tie homologizované nejaké meria, meracie kritéria, merateľné kritéria. a tiež sa navrhlo, aby energetická účinnosť bolo povinné kritérium. Je to samozrejme všetko dosť zložité, pravdepodobne treba o tom prediskutovať, diskutovať a ja som pripravená vypočuť si vaše príspevky, pretože si myslím, že tento návrh je veľmi pozitívny, môžeme ho pozitívne ohodnotiť, ale my môžeme prísť s presnejšími a prínosnejšími e, návrhmi. Nech sa páči. Paldies, e, e, Paldies. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval aj pani spravodajkyni. V Európe máme skutočne množstvo stratégií. Tie sa pomenúvajú po mestách alebo ročných obdobiach v oblasti alebo v energetike. Je tu ten cieľ 2020 do 10 rokov, by sme tie ciele mali dosiahnuť. No a téma, o ktorej všetci hovoria, sa týka obnovených, obnoviteľných zdrojov energie. Dalo by sa povedať, že to je veľmi atraktívna téma. Energetická účinnosť, o tom sa už tak veľmi nehovorí. Nikto tomu až tak veľmi dobre nerozumie. A je to predsa také jednoduché vypnúť svetlo a tak šetriť. Ale toto oznámenie komisie je mimoriadne zaujímavé. Je, treba ho aj podporiť. Prečo? Lebo energetická účinnosť sa tu stavia do centra. Ukazuje sa tu tiež možnosť, ako môžeme dosiahnuť cieľa 2020 a ako môžeme využiť informačné a komunikačné technológie na dosahovanie týchto cieľov. A čo to znamená? Na jednej strane vieme, že je tu smernica, ktorá keď bude platiť ABCD alebo bude nejaké, alebo možno nejaké iné písmena tam budú. Čiže urobí sa nová škála e, pre efektivitu. Budeme môcť ošetriť elektrický prúd, budeme si môcť kúpiť, budeme si môcť kúpiť nejaké spotrebiče, ktoré budú efektívnejšie využívať elektrinu. No a ešte iný spôsob, ako ušetriť energiu, je, je lepšie využívanie už existujúcich zariadení. V podstate ja vnímam využívanie informačných a komunikačných technológií tak, aby sa používalo to inteligentné meranie. Tieto e, merače v reálnom čase dávajú spotrebiteľovi informácie o výške jeho spotrebe. Takéto technológie už existujú a vieme, že v Európe, napríklad ja doma, takéto zariadenie nemám. Ja mám ten storočný merač, alebo tie hodiny, ktoré merajú len toľko, koľko tepla alebo elektriny som spotreboval za mesiac. Ale tie inteligentné merače v reálnom čase dávajú spotrebiteľom a výrobcom eh, možnosť nevyužívať tak veľa kapacít a um, v každodennom priemere nevyužívať tak veľa energie. A tak by spotrebiteľ um, mohol kupovať lacnejší prúd, mohol by prať bielizeň alebo umývať riady v noci a využíva tak lacnejší prúd. No a nám v Európe ešte chýba EU normy, spoločné štandardy. To, čo pani Toja všetko vymenovala. Ona hovorí o jednotných spoločných štandardoch pre inteligentné merače. Ja si myslím, že to treba podporiť, pretože tými jednotnými štandardami a ich využívaním získame možnosť tie moderné technológie oveľa rýchlejšie rozšíriť a využívať čo sa týka tých meračov, tie nám dávajú tiež možnosť budovať také energetické siete alebo zriadovať, ktoré dokážu lepšie využívať obnoviteľné e, zdroje energie, napríklad solárna energia, ktorá sa vyrába, keď svieti slnko a veterná energia, keď fúka vietor. No a k výrobe okrem výroby je tam potom informácia v reálnom čase o spotrebe a to by veľmi pomohlo tieto inteligentné technológie eh, využívať. Takže my podporujeme tento návrh komisie predovšetkým v tom zmysle, že táto ponuka o jednotných štandardoch pre eh, inteligentné merače. Ďakujem pekne, Claude Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda. No ešte no to prvé, čo treba vedieť, stačí si to len pozrieť v Google, je, je. Keď necháte žiarovku niekoľko hodín svietiť, čiže IKT súvisí s, vysokým, vysokou spotrebou energie a my musíme skutočne naliehavo sa postarať o to, aby tie veľké počítačové centra ktoré rastú teraz všade ako huby po daždi, aby boli optimalizované. Je skutočne veľa techník, technológií, menšie jednotky, menšie jednotky sa dajú zosieťovať a tým sa dá ušetriť veľa, veľa energie. Takže najskôr IKT a priemysel musí najskôr vyriešiť svoj problém a znížiť svoju spotrebu energie. To je veľmi dôležité. Nemôžeme hovoriť len o niekom inom a nie o spotrebe, o vlastnej spotrebe energie IKT sektora. A ja súhlasím s pánom Karensom, že využitím procesnej technológie získame najväčšie úspory. Dnes veľmi často, a ja čas pri výrobe železa alebo ocele, všetko energetické náročná výroba je dnes 70-80% materiál, energia, voda. A len 20-30% sú ľudské zdroje, čiže personálne náklady. No a jedna z najdôležitejších vecí, pre cieľo Európa 2020 je zlepšiť efektívnosť a účinnosť využívania zdrojov. To sa dá urobiť technikou, ktorá bude inteligentne zosieťovaná a tam treba využiť technológie IKT. To je oblasť, kde sa dá veľmi rýchlo dosiahnuť veľmi veľa. Ďalšia diskusia, ktorá je pred nami, je, že to je všetko tie smart technológie, smart technológie, alebo tie inteligentné technológie, ako inteligentný merač. Treba si uvedomiť, že existuje množstvo definícií toho, čo to je ten inteligentný merač. Hovorí sa často o Eneli a Taliansku, čo bol problémom NLU. Už v Taliansku veľa ľudí neplatilo účty za elektrinu. Takže Enel skutočne vyvinul alebo zaviedol do talianských domácností taký veľmi základný inteligentný merač. No a tieto merajú iba, či je elektrina zapnutá alebo vypnutá, iné nič. Čiže oni nemôžu pomôcť pri nejakom interaktívnom, eh, interaktívnej tvorbe spotreby energie, čo potrebujeme. A neprispievajú k energetickej účinnosti. Takže my najdôležitejšie, čo potrebujeme na európskej úrovni je, že predtým niečo, niečo v každej domácnosti bude inteligentný merač, musíme splniť nejaké úlohy. Takže poprvé, čo vlastne musí takýto inteligentný merač dokázať, čo musí vedieť. Takže minimálne treba vytvoriť možnosť, že inteligentný merač, ktorý je dnes inštalovaný, že o 5 alebo 6 rokov bude môcť byť aktualizovaný pre interoperabilitu. Ďalšia vec, ktorú musíme pochopiť, v USA je stimul pre spotrebiteľov, aby zavádzali inteligentné merače. Takže poprvé, spotreba energie v domácnostiach v USA je viacnásobne vyššia ako v Európe z rôznych príčin. Takže v USA sa dá ušetriť viac peniazy ako v Európe. No a ďalšia vec, ktorú musíme pochopiť, že náklady na, na monitorovanie miliónov práčiek, tak tieto náklady sú oveľa vyššie ako 500 priemyselných podnikov, kde tie procesy sú pomerne jednoduché Čiže management 500, eh, 500 veľkých podnikov alebo 50 tisíc malých a stredných podnikov je oveľa jednoduchšie a vlastnejšie na zorganizovanie ako 500 miliónov domácností v Európe, ktoré majú práčky. Takže, takže treba si uvedomiť, kde začneme. A dôležitou vecou je, že mali by sme začať s veľkými spotrebiteľmi. No a v Európe nám chýba niečo, čo, čo je v Amerike. A tam je diferenciované, diferenciovaná cenotvorba. A v Európe nie sú žiadne e, takéto podmienky, keď od 6. do 8. platím rovnakú cenu e, za prúd ako v noci, tak to nie je žiadna nejaká finančná výhoda. A preto to bude robiť len niekoľko bláznov. Takže ak pôjdeme týmto smerom, treba riadiť aj diferenciáciu cien e, elektrickej energie. A preto sa treba, treba byť veľmi opatrný v prípade inteligentných meračov Pre mňa riadenie, dobré riadenie sieti oveľa lepšie ako vybaviť každú domácnosť v Európe nejakým spotrebičom. Ďakujem pekne, máme ešte 3 minúty čas, takže slovo dostane ešte komisia pani Bolone. Nech sa páči. Peter. Hello, thank you, chairman. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. V mene komisie by som sa chcela poďakovať Prepač, že nehovorím do mikrofónu. Takže ešte raz srdečná vďaka. V tejto fáze sa komisia chce jednoducho poďakovať pani správodajkyni za túto iniciatívu. Chcem sa poďakovať aj celému výboru. My súhla, súhlasíme s tým, čo bolo teraz povedané. Ďakujem pekne za pozornosť. Výborne, tak ešte raz pani Toja. Ďakujem pekne a ja budem iba stručná. Chcem sa poďakovať kolegom za ich príspevky, ako aj na budúce príspevky. Mali sme tu veľmi zaujímavú výmenu názorov. Čo sa týka IKT, si myslím, že samozrejme by sme sa mali pozrieť, ako to vplyvňuje iné sektory, ako to prepojiť s inými sektormi, ako s dopravou, potom tieto inteligentné merače, to sa viacekrát spomínalo. V uplynulom volebnom období som spolu s pani Ik vypracovala správu. Pán Turmes, vy ste spomínali príklad z Talianska a ja ako Taliansk, Talianka samozrejme poznám tú situáciu u nás a preto nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. Vy ste povedali, že Taliani neplatili za elektrínu, preto zavedli tie inteligentné merače. Nie, nie, Taliani samozrejme platili svoje faktúry. Tie merače sa zaviedli preto, aby sa zistilo, kto koľko spotreboval. Potom tam boli určité, určité ponuky v rámci liberalizácie Samozrejme sa potom ponúkali v istých časoch aj výhodnejšie tarify. A ja si myslím, že na tom by sa dal ďalej pracovať, to preverovať. Nie je to ako taká hra, ale je to určitý spôsob, ako je možné znižovať svoju spotrebu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pokračujem na tento bod sme ukončili. Končím dnešnú schôdzu včas a výborne. Áno, áno, a ešte pani jak musí to byť. Tak máte slovo. Ďakujem. Čo sa týka našej skupiny ALDE, tak chceli by sme prispieť tejto dôležitej téme. Chceme sa zaoberať tým, ako zvýšiť energetickú účinnosť a riešiť to systematicky. Čo sa týka dopravy, stavebníctva, to sú pre nás kľúčové sektory a dôležité sú pre nás aj inteligentné merače a chcela by som povedať, že už sa teším na spoluprácu. Ďakujem pekne za pozornosť. Výborne, dobre, takže končím našu schôdzu a hneď potom pokračujeme zasadaním koordinátorom, koordinátorov. Preto by som poprosil, keby ostatní kolegovia rýchlo odišli zo sály, aby sme mohli začať sedenie koordinátorov. Máme iba obmedzený čas, máme hodinu a tu by sme chceli radi využiť. Ďakujem pekne.